Začnime. Najprv teda prijatie návrhu programu. Jednu vec by som chcela ešte vyjasniť, čo sa týka rizikových finančných nástrojov a hypotekárnej legislatívy to podlieha neskôršiemu rozhodnutiu. Dnes popoludní o tom budú rozhodovať koordinátori a potom zajtra to bude na schodzi výboru snať prijaté. Takže ak nemáte výhrady, Okrem eh, tohto vyjasnenia eh, považujem to eh, za váš súhlas, že môžeme takto schváliť program a takisto schváliť zápisnicu zo 17. marca a 16. apríla. Všetci ste dostali tieto zápisnice. Ak nemáte výhrady, tak by mali byť považované tieto zápisnice za schválené. Mám tu niekoľko oznámení. Zajtra je verejné vypočutie od 9. do 12.30. Týka sa práva na petíciu a plánovali sme na to veľmi zaujímavý program, takže pokúste sa prísť ak nebudete môcť byť počas celého vypočutia tu, príďte kedykoľvek. Bolo by to naozaj dobre, keby tu bol plný počet poslancov zo všetkých politických skupín. No a ešte jedno oznámenie s vami chcem zdieľať. Táto schodza Pety je poslednou schodzou pre jedného z našich pracovníkov na e, sekretariáte Martina Šonard, ktorá prechádza z výboru Pety, verte, neverte, do politického oddelenia C, to je v rámci e, programu mobility pracovníkov. A posledná úloha vo výbore PETI. Martinina posledná úloha bolo zorganizovanie zajtrajšieho vypočutia a dala mi teraz do ruky svoje papiere a chcela by som sa, Martina, obrátiť na vás a veľmi pekne vám poďakovať za všetky vaše príspevky k veľmi úspešnej práci sekretariatu Pety. No a prajem vám všetko najlepšie v budúcnosti. No a viete, že cesta späť je vždy otvorená. Po pár rokov bude ďalší program mobility, takže uvidíme, čo sa udeje. No a oddelenie, teda politické oddelenie C je naše, e, tak určite aj v budúcnosti budeme mať veľa príležitostí na spoluprácu. Takže ďakujem a navrhujem, aby sme Martinu odmenili aplauzom. On the next side. Ďalší bod programu 4. Bod rôzne, neboli žiadne požiadavky. Takže teraz e, postupne prichádzajú poslanky a poslanci, takže už nielen, že máme kvórum, ale máme tu dobré zastúpenie poslancov zo všetkých politických skupín a môžeme začať bodom 5. A e, to je petícia o 08312 z roku 2008 eh, Miguel Sánchez Pérez to je plataforma e Defense de los Rijos a tak ďalej a tak ďalej. Všetci eh, to veľmi dobre poznáme a pe, teda a petície tu sú. No aj dokonca s PowerPointovou prezentáciou. No ale najprv veľmi rada dám slovo pánovi Rodríguezovi Romerovi z komisie, ktorý um, ako môžem kolegov informovať, požiadali sme komisiu, aby dala taký všeobecný prehľad o tom, ako sa posudzujú plány povodí vo všeobecnosti a štruktúry. Until... Takže 5 až do 12, eh, to je dnešný program. A po všeobecnom vystúpení komisie sa obrátime na predkladateľa po petície a kolegov. A čo sa týka tých špecifických tém, tam komisia veľmi stručne e, sa vyjadri ku každému, takže nech sa páči, pán Rodríguez Romero, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem vás zaželať príjemné popoludne všetkým prítomným a chcem poďakovať aj za príležitosť eh, predniesť tu hodnotenie komisie eh, hydrologických plánov Španielska, eh, ktoré vyšlo v minulom v tomto roku v marci. Hovorí sa tu o mnohých aspektoch, ktoré sú relevantné pre tie petície, o ktorých budete rokovať dnes. A toto formou by som chcel Eh, povedať, že tie veci sa teda opakujú aj pre nasledovné eh, vystúpenia. Eh, Španielsko vo veľkom zaostáva v implementácii smernice o vodách a súdny dvor neschválil všetky plány manažmentu povodí pre všetky rieky Španielska a napriek snahám, ktoré boli vykonané v uplynulých rokoch. E, Najväčšie kontinentálne povodia e, mali schválené plány až v rokoch 2013 až 2014. To sa týka teda Španielska samozrejme. A toto je, toto je oneskorenie e, oproti termínu, ktorý bol stanovený smernicou na rok 2009 o 4 až 5 rokov. A komisia očakáva, že Španielsko dobehne toto toto oneskorenie implementáciou prvého z plánov už v decembri 2015, tak ako to očakáva smernica o vodách. A tu je pozitívom, že e, verejná konzultácia navrhovateľov týchto plánov prebieha od minulého decembra e, a končí sa práve v tomto júni. E, výnimkou sú Kanárske ostrovy, kde boli doteraz schválené všetky hydrologické plány a preto kontinentálna časť e, Španielska je tá, kde sú najväčšie skozy v e, implementácii tých hydrologických plánov a preto by komisia chcela apelovať na všetkých, aby sa e, tento nedostatok doriešil. Komisia si samozrejme uvedomuje tie technické problémy, ktoré sú spojené s s vypracúvaním hydrologických plánov v Španielsku, ale napriek tomu by sme chceli upozorniť na niekoľko nedostatkov, nedostatkov realizácie a možností na zlepšenie a chcel by som následne tiež prejsť konkrétne implementačné problémy, ktoré sme pozorovali v praxi. Hlavným cieľom, alebo najdôležitejším cieľom, cieľom rámcovej smernice o vodách je zabrániť zhoršovaniu a zachovať kvalitu vôd. A vo všeobecnosti hydrologické plány neobsahujú v Španielsku opatrenia, ktoré by mohli e, zabezpečiť dosiahnutie dobrého stavu. Sú samozrejme dobré príklady, ale, ale tie dobré príklady opatrení v týchto hydrologických plánoch zase nie sú celkom dobre e, vyargumentované. Hodnotenie v týchto plánoch je napríklad nedostatočné, e, napríklad sa, sa nepočíta s reálnymi prietokmi alebo s objemami vody a cieľom štátu je regulovať e, na maxi- do maximálnej možnej miery e, povodia niektorých riek a e, stav vôd je veľmi dôležitý, veľmi dôležitým východiskovým východiskovou informáciou, ktorú je potrebné mať k dispozícii vo veľmi presnej podobe a ak nie, tak je veľmi ťažké na tom potom ďalej budovať. A my apelujeme na Španielsko, aby sa toto zmapovanie vykonalo čo najskôr a e, aby akékoľvek využívanie vôd, najmä v ohrozených povodiach, e, bolo, e, podliehalo povoleniu a bolo dôsledne sledované. Takisto je treba zohľadňovať pri povolovaní využívania reálne prietoky a, a, a kapacitu tých riek. A v tomto smere je potrebné stanoviť napríklad využívanie prietokomerov pri využívaní vôd a pri odbere alebo očerpávaní vôd z riek na rôzne použitia. A mm, ďalej e, rámcová smernica odporúča e, stanoviť e, za použitie vody objemov, objemové sadzby, ktoré budú zohľadňovať environmentálne náklady spojené s s využitím vôd nielen povrchových, ale aj podzemných. A takáto sádzba by mala podporiť e, efektívnejšie využívanie zdrojov, tak ako to smernica vyžaduje a tým pádom by Španielsko prispelo k splneniu cieľov tejto smernice. E, ďalej, nová infraštruktúra, ktorá môže vážne zhoršiť e, prietoky, napríklad veľké veľké priehrady by mali byť dôsledne vyargumentované, tak ako to vyžaduje smernica a takisto je potrebné zvážiť všetky alternatívy, ktoré by mohli byť lepšie z hľadiska ekologického. Je potrebné e, vytvárať, alebo teda tie projekty štruktúrovať tak, aby boli ekologické, aby sa využívala, využívali všetky vody, ktoré sú k dispozícii naozaj dôsledne. A je potrebné zohľadňovať systematickým spôsobom Eh, ekologický prietok eh, v každej rieke. A tieto rozhodnutia by mali byť eh, vykonávané tak, aby sa zohľadnila tá veľmi vysoká odborná komplikovanosť tejto problematiky. Každopádne Španielsko nenaplňa všetky ciele smernice o vodách, čo sa týka manažmentu vod v Španielsku plány v Španielsku sa zamerajú na dva, dve rôzne oblasti. Na jednej strane sa vychádza z tradičných cieľov plánovania, teda v podstate akéhosi kvantitatívneho posúdenia zdrojov a e, vytvárania infraštruktúry, ktorá má, e, ktorá má splňať určité potreby. A druhým, druhým cieľom alebo druhou oblasťou je, sú ciele smernice o vodách, kde sa prihľada zase na ekologické zámery, ekonomický ohľad, kde je potrebné zabezpečovať najmä dostatočnú kvalitu vod aj pre budúcnosť. A e, v súčasnosti tieto dve oblasti niekedy e, si protirečia. Napríklad e, v programe opatrení sa pri priehradách nezohľadňuje k nezohľadňujú ciele smernice o vodách, teda ten, ten ekologický rozmer, zohľadňujú sa len, zohľadňujú sa len rozmer technický a rozmer e, dopytu a, a jeho naplňania. Preto je potrebné zdôrazniť, e, e, zdôrazniť, že je nevyhnutné budovať opatrenia tak, aby sa prihľadalo aj na ekologické ciele a aby zdroje boli využívané aj do budúcnosti s ohľadom na ekologické zmeny teda je potrebné rozvinúť takú politiku využívania vôd, ktorá bude založená na princípe udržateľnosti. A e, príslušné útvary komisie, e, aj orgány Španielska, udržiavajú veľmi intenzívnu komunikáciu a týka sa to najmä uplynulých mesiacov a v tejto chvíli komisia analizuje odpoveď španielských orgánov na aktivity, ktoré navrhuje, navrhla komisia na zlepšenie implementácie smernice z hľadiska príjmania druhej vlny hydrologických plánov, ktoré by mali byť zavedené do praxe v druhej polovici roku 2015. Komisia každopádne považuje celkovo e, situáciu za nedostatočnú. E, existujú nedostatky, ktoré som zhruba popísal a komisia sa domnieva, že je možné vykonať aktivity na zlepšenie naplňania rámcovej smernice o vodách v Španielsku. Ale aby som uzavrel ten, toto svoje vystúpenie, ktoré je skôr na, skôr na všeobecnej rovine, chcel by som zdôrazniť, že hodnotenie komisie e, identifikovalo určité systematické problémy, ktor- o ktorých hovoria aj tie petície, o ktorých budete dnes rokovať vy. Komisia e, sa domnieva, že by bolo vhodné e, tieto problémy riešiť e, horizontálne e, a takéto horizontálne aktivity navrhla aj komisia a hovoríme teda o zlepšovaní implementácie rámcovej smernice o vodách v Španielsku. Teda opakujem, bolo by dobre zvážiť tieto petície ako celok a zamerať sa na návrh určitých horizontálnych opatrení, ktoré by zlepšili systemickú situáciu v Španielsku. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a ja by som potom sa vyjadril k jednotlivým petíciám. Teraz by som chcel začať e, petíciou, ktorú máte na programe v bode 5. Teda, keď sa k nej dostaneme. I also would like to underline that why we're doing... Ďakujem pekne. Ja chcem tiež povedať, že dnes postupujeme horizontálne. Všetky petície sme zoskupili a je to aj preto, lebo to má taký pedagogický vplyv na nás poslancov, že sa na to pozrieme viac z hĺbky a preberieme to všetko naraz dnes. Takže ďakujem pekne za toto vaše všeobecné vyjadrenie k situácii a obrátime sa na vás za chvíľku. A teraz vás slovo Miguel Angel Sanchez Pérez, ktorý je predsedom plataforma Idefonsa de los Rios Tacho i Alberče. Takže nech sa páči, máte slovo a predpokladám, že vy budete vystupovať s PowerPointovou prezentáciou, ak sa nemýlim. Ďakujem veľmi pekne, skutočne mám jednu prezentáciu v PowerPointe, je tam 30, zhruba 30 strán, 30 fotografií, len aby ste videli, aká je situácia, ktorú momentálne pozorujeme na rieke Tacho. Je to najväčšia rieka na, eh, na našom polostrove. Je to rieka, ktorá teče cez eh, Španielsko, ale aj Portugalsko. A toto sú fotografie väčšinou z eh, nielen tohto roka, ale uplynulých 15 rokov, ale je tam aj pár starších my vidíme, je to, toto je v podstate petícia, ktorá je pomerne stará, respektíve staršia, eh, je z roku 2011, ktorá eh, sa eh, ktorú predkladáme my spolu so zjednotenou lavicou Castilie La Mancha. Už 5 rokov vlastne sa 10 rôznych združení zo Španielska a Portugalska zaoberá týmto problémom a sídlime, alebo teda komunikujeme na na najväčšieho mesta na, v povode rieky Tacho. Ale e, hovoríme o tomto probléme nie ako probléme rieky Tacho, ale ako probléme všeobecnom. E, problémom sú hranice e, hydrologické regulácie tokov v Španielsku e, a to, do akej miery zodpovedajú hydrologické plány rámcovej smernici o vodách. E, keď e, som ja vystupoval na tomto výbore pre petície, tak e, som hovoril o našich petíciách, ale tentokrát by som naozaj chcel poprosiť o pomoc, pretože e, času nezostáva veľa a tu ide o otázku spravodlivosti, pretože e, ja som povedal, že vám budem ukazovať fotografie počas tejto mojej prezentácie. Môžete si pozrieť, ako to vyzerá. Toto je napríklad pláž v Tolede. Toto je takisto fotografia z Toleda na, inej, na, inej, na inom mieste. Tam je vidno vlastne tú kvalitu a textúru vody a na to tie fotografie sú zamerané. Hej, takto e, to vyzerá a veľmi jasné je, že španielská vláda nás zavádza. E, v tomto prípade vypracovalo hydrologický plán pre Tacho, kde sa to javí, ako by sme mali zázračnú rieku a e, ako povedal pán Rodríguez Romero, zdá sa, že e, je istá snaha, alebo teda tá snaha vyriešiť situáciu nie je celkom e, skutočná. E, rieka Tacho už nefunguje na, polost, na e, Iberijskom polostrove ako rieka. E, funguje skôr ako séria priehrad a vo svojom strednom toku, to je, to je okolo Toleda a, e, lieka, rie, a, miest, mesta Rejna, slúži len ako zásobárenie pitnej vody. E, je to rieka, ktorá e, prechádza cez Murciu, cez e, Valenciu. To sú veľmi urbanisticky rozvinuté zóny a zásobuje ich vodou. Pred desiatimi rokmi, no je to asi tak dva týždne dozadu, bola rieka Tacho na 80 km úplne bez vody. Je to práve v okolí mesta Toledo a Lorena, e, tá rieka bola úplne vyschnutá a e, to, ten istý problém, k tomu, k tomu istému problému prichádzame v Portugalsku, kde sú mesta ako Santarém, kde vidíte túto fotografiu, e, kde nie je voda. Prečo? Pretože tá rieka sa manažuje v Španielsku tak, že sa v podstate prihľada na dve veci. V prvom rade je potr- sa využíva 80 dostupných vôd a tie vody sa, tuto vidíte, tie e, vody sa miešajú s e, vodami vypúšťanými z čističiek alebo dokonca s komunálnymi znečistenými vodami, čiže uh, viete si predstaviť, že ak odoberete 80 objemu rieky a nalejete tam, uh, nalejete tam odpadové vody, tak to bude stoka a nie rieka. A okrem toho je dôležitá voda alebo využívanie rieky Tacho v Portugalsku. V e, Portugalsku. V Španielsku nechceme ani jednu kvapku pustiť nadarma, preto vyrábame elektrínu v, elektra- v hydroelektrárniach a v Portugalsku e, tým pádom rieka už nemá žiadny prietok, takže sú tam veľké problémy s kvalitou. Napríklad na tejto fotografii e, to vidíte. Táto fotografia tu by som chcel vyzdvihnúť. E, urobili sme asi pred desiatimi rokmi v Santaréne. E, to je rieka, to je rieka, do ktorej púšťame toľko to vody zo Španielska. Teda ehm, môžeme sa pozrieť, ako vyzerá e, tá rieka v Tolede, v Chuezi, v Antaréne A môžete si pozrieť, ako vyzerá delta rieky. ak 80% sa stratí, tak E, zostane 20 na to, aby niečo dotieklo do mora, takže takto vyzerá delta. Um, okrem toho, okolo e, rieky e, ležia mnohé zóny ochrany Natura 2000, sú tam, sú tam parky, sú tam chránené prírodné rezervácie vtákov, ktoré trpia nedostatkom vody. Bez vody je to ťažké uhyn rýb, uhyn vtákov má obrovský vplyv na tieto prírodné oblasti vysokého významu. A toto všetko súvisí s, s hydrologickými plánmi a s celkovým manažmentom riek a prietokov a vody v Španielsku. No a e, tu na poslednú chvíľu sú vytvárané e, plány správy povodí, plány manažmentu povodí, ktoré sa javia, ako by dačo splňali, ale je to plán manažmentu povedia napríklad e, pre Tacho, ktorý vôbec nezahrania ten ekologický rozmer a e, vôbec sa nehovorí o tom, že by to malo zostať e, riekou. V Španielsku rieky sú čosi ako súkromný majetok, takže sa napríklad využíva kompletne celá kapacita rieky na výrobu elektriny. A preto tu, tá petícia, ktorú predkladáme, tak môže byť schválená, nemusí byť schválená, ale každopádne toto je ekologický škandál, ktorý takto nemôže pokračovať a týka sa nielen Španielska, ale aj Portugalska. A zdá sa, že e, my v Španielsku e, deklarujeme, že všetko je v poriadku, ale, e, a, a že tie nové hydrologické plány vyriešia úplne všetko, tie nové plány manažmentu povedia, to všetko bude v poriadku, ale ja musím povedať kolegovi pánovi Romerovi, že Ehm, rámcová smernica o vodách v Španielsku naozaj nie je rešpektovaná a aj tieto fotografie ukazujú, a to je možno e, lepšie než tisíc slov, ukazujú, čo sa vlastne deje. Ja by som chcel samozrejme navrhnúť e, konkrétne opatrenia a chcel by som, aby aj v budúcnosti naše deti mohli poznať rieku Tacho, mohli sa aj dotknúť, aby tam bola voda a e, zároveň by sme sa chceli pozrieť, ako sa riadia ostatné vodné toky v Európe v roku 2015-2016 a ja verím, že to nebude tak ako tu a ja dúfam v spravodlivosť. Thank you very much. And now... Ďakujem pekne. A teraz k tomuto špecifickému prípadu opäť dávam slovo komisii. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Tie otázky, ktoré eh, sú, boli položené v tejto petícií, tie sa týkajú práve tých e, problémov, o ktorých som spomenul na začiatku, teda, že je potrebné zabezpečiť ekologický prietok, ktorý bude kompatibilný so, so zabezpečením e, kvalitného životného prostredia, ochrany, e, ochrany chránených oblastí, ktoré závisia od vôd v povodí a komisia si ohľadom tejto komisie vymenila informácie so španielskými orgánmi. Najnovšie informácie sme dostali eh, nedávno a momentálne v komisii hodnotíme. Analizujeme teda, či tie informácie, ktoré sú k dispozícii, ktoré eh, hovoria o eh, vážnom zhoršení stavu biotopov a chránených druhov, či existuje teda nejaké kauzálne prepojenie medzi znižovaním prietoku v rieke a zhoršovaním stavu týchto chránených oblastí a biotopov. To je všetko. Thank you. Ďakujem pekne. No ako viete, už sme v tomto výbore rozhodli, že tiež zrealizujeme takúto misiu na zistenie faktov, aby sme sa na vlastné oči pozreli, aká tá situácia je. Takže táto schôdza dnes je veľmi dobre načasovaná príležitosť, aby si členovia mohli zozbierať informácie a pripraviť sa na túto zisťovaciu misiu. A teraz dávam slovo kolegom. Pani Kabeson požiadala ako prvá o slovo a potom pani Falina. Ďakujem. Príjemné popoludne aj z mojej strany. Potom čo som si vypočula, prepačte, ja som Ospr- prepačte, Soledad máte asi slovovi. Na, na, na poradí nezáleží. Ja som, to, ja som to pochopila tak, že budeme diskutovať o všetkých týchto e, petíciách, pretože ja mám vystúpenie, ktoré sa týka viacerých alebo všetkých petícií. E, pr- prvý problém je, že neestuje žiadna analýza hydrologických plánov ani dopadov, ktoré majú tieto plány na povodia riek. A preto moje stanovisko e, podstate síce sa týka inej konkrétnej petície, ale je dostatočne všeobecné e, na to, aby som mohla vyjadriť. E, ja si myslím, že po tom, čo som si vypočula nielen, zástupcu, nielen vlastne prvého e, navrhovateľa petície, ale aj zástupcu komisie, som nadobudla názor, že tu sú také nedostatky v hydrologických plánoch a ďalej, že tá problematika je tak citlivá, pretože je potrebné zabezpečiť dostatočný prietok na to, aby rieka mohla fungovať, tak na základe týchto ohľadov je samozrejme dôležité, aby sme o tejto záležitosti naďalej hovorili. E, vydáme sa tu už niekoľkokrát, boli za uplynulé roky. E, nie je to prvýkrát, čo e, sa takéto petície objavujú na našom výbore. Počuli sme už viackrát stanovisko vás aj vašich kolegov a myslím, že je dôležité, aby sme podporili tieto petície a e, nesmú sa jednoducho stratiť, pretože predpokladá sa, že koncom tohto roku 2015 e, budú, budú predložené nové plány manažmentu povodia a e, bude, ak budú teda plány, ktoré nebudú splňať tie základné podmienky alebo budú obsahovať e, naďalej nedostatky voči smernici rámcovej smernici o vodách a budú, dajme tomu, zamietnuté, tak by bolo dobré, aby e, komisia pôsobila dôraznejšie na to, aby v týchto hydrologických plánoch boli tie chyby opravené a ďalej, aby sme sa toto tému zaoberali naozaj dôrazne. Je to téma veľmi zaujímavá a vzbudzuje veľa, e, veľa e, rôznych citov. Je to teda vec, ktorá je citlivá pre ľudí. Ďakujem veľmi pekne. Pani Valina, teraz máte slovo vy. Ďakujem veľmi pekne. Ja som len začala hovoriť to, že potom, čo som si vypočula zástupcu komisie, aj e, navrhovateľa petície, tak e, na nešťastie poznáme sa a pracujeme v podobnej oblasti, konkrétne od roku 2012 e, sa zaoberáme tým istým a my vnímame to, že sa v Španielsku situácia nezmenila a, a na, práve naopak správa komisie to hovorí veľmi jasne a preto by sme tiež chceli, aj my, teda ja za moju skupinu, eh, a týka sa to riek eh, Tacho aj Ebro, eh, chceli by sme apelovať na to, aby táto vážna situácia sa riešila, aby sa táto petícia neuzavrela, ale aby po tejto návšteve bola vypracovaná správa. My teda si pozrieme e, v najdôležitejších bodoch e, stav e, rieky a pozrieme sa, teda týka sa, týka sa to Ebrady, pozrieme sa na rôzne oblasti pozdĺž toku, konkrétne v Zaragoze, kde údajne je mnoho problémov, ale predsa by sme chceli navrhnúť jednu záležitosť, ako povedala Soledad, my dnes budeme hovoriť o riekach v našej krajine a tu v najbližšej budúcnosti naša vláda e, by mala splniť požiadavky komisie. Termín je jasný, je to do konca tohto roku. A ja by som sa chcela spýtať, či je možné uvaliť sankcie zo strany Európskej únie na Španielsko. My e, by sme samozrejme chceli, aby takéto peniaze získané takýmito sankciami boli e, použité na to, aby sa opravili, napravili tie chyby, ktoré urobil španielský štát, teda tie nedostatky, ktoré vznikli jeho nečinnosťou alebo zločinnosťou, aby boli napravené práve týmito prostriedkami. No a e, tiež by som chcela, aby tento výbor e, napísal list, v ktorom by sme vyjadrili svoje mhm. znepokojenie na základe týchto petícií. Adresovali by sme to príslušným, e, príslušným orgánom nielen španielského štátu, ale jednotlivých, jednotlivých autonómnych komunít. Thank you. Mrs. Ayuso and after... Teraz pani Ajuso a potom Beatrice. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som tiež eh, chcela sa vyjadriť ku všetkým petíciám, pretože všetky majú niečo spoločné a to, to že v rámcovej smernici o vodách eh, v Španielsku, eh, alebo teda v rámci dosahovania cieľov sú veľké, veľké nedostatky a hoci boli dokončené hydrologické plány. Došlo k tomu dlho, dlho po roku 2009, kedy mali byť vyhotovené a až od februára 2012 sa začali zverejňovať e, tieto plány. Dnes dokonca nie sú ešte všetky hotové, úplne sú k dispozícii, k dispozícii ak si prvý cyklus alebo prvá vlna týchto plánov a komisia vypracovala pripomienky, ktoré by sa mali zapracovať do druhej vlny, ale, ten program, pro, ale ukazuje sa na to, že problém má už nejaký ten vek, už je starý, nie je to žiadna nová vec a e, situácia je naliehavá. My máme pred sebou niekoľko petícií a oni hovoria veľmi často o tom istom. Problémom je e, oneskorenie implementácie rámcovej smernice o vodách od e, roku 2011 sa e, nerozbehlo nič, e, žiadne nové plány. E, komisárka dneska netlačila na ministerstvo životného prostredia, na základe toho sa vykonali isté kroky, ale dodnes toho nie je k dispozícii až tak veľa a je ohrozený termín koncom, koncom roku 2015. Pokiaľ ide o vysúšanie rieky Tacho, tak tam je tá situácia najhoršia okolo mesta Larajna. E, tam e, e, ide práve o ten problém vypúšťania s plaškou a súvisí to s nerealizáciou hydrologických plánov za predchádzajúcej socialistické vlády v Španielsku. Tu je samozrejme potrebné vypracovať celkový hydrologický plán pre povodia Eh, integrálny plán pre Španielsko a v roku 2014 bol schválený prvý hydrologický plán pre Tacho a eh, komisia ho musí vyhodnotiť eh, tak, aby Španielsko zapracovalo nové, zapracovalo tieto opatrenia do všetkých hydrologických plánov v tej druhej vlne a tak, aby sa horizontálne vyriešili všetky problémy, na ktoré komisia upozornia. Toto to je teda problém, ktorý budeme musieť my vyriešiť alebo pred ktorým stojíme. Mrs. Becerra. Gracias, presidenta. Pani Besera, ja by som chcela poďakovať za vystúpenie predstaviteľovi komisie. Chcela by som mu poďakovať za to, že hovoril tak jasne a jednoznačne, ale predovšetkým by som chcela poďakovať predkladateľovi petície za to, že mm, veľmi jasne poukázal na to, že bojujeme s problémom systému. Je to, je to problém systematicky, ktorý e, nezávisí od toho, či vyriešime niečo tu a niečo tam, ale ide o to, či uplatníme rámcovú smernicu o vodách. Isté je veľa smerníc, smernica o vtákoch, o biotopoch, o e, splaškových vodách, alebo teda o čistení odpadových vod. E, to sú všetko smernice, ktoré sa v podstate zaoberajú životným prostredím, ale E, ja by som chcel povedať, že treba nielen dobehnúť to, čo bolo zameškané, ale že treba aj splniť e, tieto európske normy, ktoré ukladajú určitý štandard starostlivosti o životné prostredie. A tu sú predsa európske inštitúcie, e, komisia a iní, ktorí nesmú byť mekí na vlády, ktoré niečo neplnia. Ak, dobre, je to vláda, ktorú máme, je to štát, aký tu existuje, ale nemôžeme si dovoliť čakať rok, dva, tri, E, tisíce dní vlastne ubehli od e, daného termínu a e, chyby sa nenaprávajú a tie chyby, ktoré spôsobujú poškodenie životného prostredia, tak spôsobujú dačo nevratné. A tu v Španielsku vlastne je prax, ktorá je nesprávna a má hlboké korene. Je to, je to, je to vlastne, hovoríme o vode, ktorá je verejným zdrojom a momentálne v Španielsku panuje názor trocha pokrivený. Takže ja by som chcela povedať, že my ako e, výbor pre petície by sme túto petíciu mali ponechať otvorenú, e, mali by sme získať ďalšie informácie a mali by sme veľmi rozhodne v tejto oblasti vyjadriť presvedčenie, ktoré podľa mňa je, e, je objektívne podložené, že musíme v tejto oblasti konať. Sú tu otázky, kde nie je možné čakať roky. Sú veci, kde je možné to riešenie navrhnúť v, roz, v rozmedzi rokov, ale v tomto konkrétnom prípade môže dojsť k nevratným škodám a vrátiť život e, tam, kde zmizol, tak to môže byť veľmi náročné. Tu hovoríme o ľuďoch, ktorých práva boli porušené a e, tu je preto veľmi dôležitým parametrom práve čas. A bez akékoľvek pochybnosti, a v tomto prípade to platí dvojnásobne, sa domnievam, že jasne vyjadrený názor tohto výboru ako výboru voleného občanmi by malo byť požadovať od štátov plnenie e, európskych noriem a e, mali by sme apelovať na komisiu, aby vyžadovala od štátov, alebo v tomto v konkrétnom prípade od tohto konkrétneho štátu, aby došlo k napraveniu chyb, ktoré sa vykonali. No, a takmer všetci, minimálne španielskí poslanci, požiadali o slovo a ubezpečujem vás, že veľa času dnes popoludní venujeme všetkým týmto rôznym petíciám. A ako pani Ajuso aj ďalší vyzdvihli, je tu tento všeobecný prístup, štruktúralne otázky môžeme riešiť, ale napriek tomu každú petíciu musíme preberať podľa pravidiel. Takže aby aj predkladatelia petícií eh, videli, že ich petícia bola v výbore prebraná, či už sú doma alebo tu. Ubezpečujem vás, že sa nemusíte k tomuto vyjadrovať. Ešte budú ďalšie petície o chvíľu, mám tu veľmi dlhý zoznam, takže prosím, skúste sa trošku obmedziť. A teraz dostane slovo pán Gutierrez. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokúsim sa, budem, pokúsim sa byť stručný. Ďakujem pekne. Ako som už povedal minule, pochádzam z tejto oblasti, z dediny blízko rieky Albeče, takže eh, poznám to. Máme tam dvojitý problém. Áno, ten hydrologický plán bol predložený trošku neskoro, ale to nie je kľúčový problém. Kľúčový problém je, že či tie plány rešpektujú smernicu, rámcov smernicu o vode, čo sa týka kvality a kvantity vody. Takže máme tu duálny problém a to je tak kvalita ako aj kvantita a hydrologický plán nie je dostatočný na vyriešenie tejto problematiky. Všetky mestské a obecné rady a politické strany, ktoré sú pri moci, sú proti tomu. Takže jednoducho e, nie je tu zhoda, pokiaľ ide o podporu týchto plánov. Čiže no, možno by bolo dobre pozrieť sa, aká je situácia riek v členských štátoch, ale je nesmierne naliehavé zabezpečiť, aby v Calabera de Reina bol minimálny vodný tok, Eh, teda aspoň tých 100 mm, metrov za sekundu. Minimum je 10 kubických metrov za sekundu a v iných oblastiach je kapacita mnoho menšia. No a napriek tomu uh, bola tá diversifikácia rieky schválená. No a mm, hydrologický plán jednoducho je v rozpore s rámcovou smernicou o vode nezabezpečuje ani kvantitu, ani kvalitu, takže boli prijaté neférové politické rozhodnutia a myslím, že výbor PETI a Európske inštitúcie musia zabezpečiť, aby tu bol súlad. Dobre, Takže vypočuli sme si už piatich španielských kolegov, teraz je na čase, aby dostala slovo talianská kolegyňa. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som zopakovať, čo povedali e, kolegovia a ja som zaskočená e, z toho, čo doteraz zaznelo. Chcela by som podporiť boj predkladateľov petície. Žiaľ, ten boj už e, trvá dosť dlho. Príliš dlho tu len stále prežúvame tú istú otázku a zdá sa, že na horizonte nie je nejaká, nejaké riešenie Myslím, že kľúčom je kvantita a kvalita vody. Takže máme tu určitý harmonogram a nejaké ciele a musíme zabezpečiť, aby sme ich rešpektovali, ak teda máme e, zabezpečiť primeranú kvalitu vody a ekosystémov, aby to nebolo degradované. Naozaj si myslím, že o to tu ide. O to tu išlo voda je základným zdrojom a musíme všetko urýchliť. Naozaj musíme chrániť našu vodu. Takéto omeškania sú neakceptovateľné. Musíme vyvinúť príslušný tlak na tých, ktorí tie rozhodnutia majú prijať. Musíme zmeniť plány a samozrejme ľudia do toho musia byť zapojení, pretože v rámci týchto konzultácií medzi tými prvými plánmi e, tam zjavne neboli žiadne konzultácie s občanmi a občania by mali dostať príležitosť vyjadriť sa. Lebo ak nebudeme počúvať, čo ľudia hovoria, tak to nebude fungovať. Občania musia mať pod dohľadom, čo sa deje. A keď nebudeme monitorovať, ako sa implementujú smernice, tak to jednoducho nebude fungovať. Takže chcela by som poďakovať predkladateľom eh, petície za to, že sa naozaj v teréne do toho zapojili, pretože oni e, sú dôležití pre ten monitoring. Zatiaľ toľko z mojej strany, aby sme si mohli vypočuť aj ďalších predkladateľov pozície, e, petície, lebo je to nesmierne dôležité. Pán Mato. Ďakujem pekne. Chcela by som privítať predkladateľa petície. Na záver povedal, že žiada podporu a spravodlivosť a myslím, že snáď to dokážeme aj zabezpečiť, ale nie je férové povedať, že eh, eh, vláda nám akoby chcela zalepiť oči a že sa nič nezmenilo v Španielsku, ale predsa zmenilo sa niečo. Ten plán mal byť prijatý v roku 2009 a nič sa neudialo a preto vlastne rozhodli proti nám a úplne správne. Teraz prechádzame do novej fázy a do konca roku 2015 môžeme ten plán revidovať. Takže boli, boli tu zmeny. Neviem, či sa zmenilo dosť, ale preto tu je vlastne náš výbor. A mám tu otázku na komisiu. Správa komisie nebola prijatá práve najlepšie a myslím, a teda bola dosť tvrdá a asi e, možno aj komisia je príliš za ešte taká zakotvená v minulosti a Španielsko naozaj už veľa urobilo. Možno ste ešte nemali šancu e, zhodnotiť e, najnovšie odpovede, ktoré ste dostali od španielskej vlády. Ja by som teda chcel vedieť, či správa komisie dnes vychádza iba z minulosti, alebo či boli zohľadnené nové plány, zmeny v súčasných plánoch alebo či sa správa zameriavala viac na to, čo sa udialo v minulosti a nie to, čo sa deje teraz. Ďakujem pekne, hovorí predsednička. A teraz pán Terika Bras. Ďakujem pani predsednička, Keďže to tu už zaznelo, čo som chcel povedať v prospech eh, predkladateľa eh, petície, tak sa zdávam svojho slova. Ďakujem. Takže pán Urtasun. Ďakujem veľmi stručne. Chcem podakovať predkladateľom petície za ich trpezlivosť, za to, že sa opäť prišli a ospravedlňujem sa za tie flagrantné porušenia smernice o vodách zo strany španielskej vlády. Mm, tie zmeny e, nie sú zastarané a naozaj e, Treba to mm, veci riešiť. Správa komisie bola naozaj veľmi tvrdá, možno sa zameriava príliš na minulosť. O to tu dnes popoludní chceme diskutovať. Takže pani predsednička, všetky tieto petície sme zoskupili. Ja som sa chcel vyjadriť neskôr, ale keďže ich, sme ich zoskupili, tak chcem povedať, že si žiadam, aby ostali otvorené, kým komisia ukončí posúdenie tých eh, hydrologických plánov a naozaj by som chcel e, povzbudiť takúto misiu na zistenie skutočnosti, lebo myslím, že jeden z problémov, s ktorými sme sa veľmi dlho zaoberali, e, je práve tento a naozaj treba to začať brať vážne. Takže naša politická skupina je presvedčená, že petície by mali ostať otvorené a myslím si, že je veľmi dôležité, zorganizovať takúto návštevu na mieste, o ktorej sme už v minulosti hovorili v tomto výbore. Ďakujem pekne. Áno, presne to plánuje výbor, hovorí predsednička. Takže dávam slovo späť predkladateľom petície a ešte niečo nezvyčajné by som chcela. Chcela by som následne pozvať komisiu, aby v stručnosti zareagovala na otázky, ktoré tu nadniesol pán Mato a ďalšie. Ale nech sa páči, predkladateľia petície. Ďakujem pekne. Na tých slajdoch, ktoré sme tu mali, sme videli, čo sa deje teraz. Nie je to história, to sa dnes deje. Teda, že by ten problém nebol mm, mm, ten problém nie je problém omeškania, je to štruktúrny problém. A nedá sa len prispôsobiť tá situácia španielského denia. Treba to, e, tú rieku regulovať na základe príslušnej európskej legislatívy. No tacho, ale akoby um, nejak nedobiehala uh, e, situáciu. Ja som si pán ma to pozrel, ten hydrologický plán. A nie som tu na... A ja, ja si teda veľmi rád tu s vami na to sadnem, môžeme ísť stranu za stranou a zanalizovať si, čo tam konkrétne je. A ja nechcem, aby teda e, tá rieka bola tak povediac uväznená. E, problém, e, tak ako dnes existuje, to je teda ešte niečo, nad čím sa musíme zamyslieť po tom, čo Španielsko schválili tieto hydrologické plány do svojej národnej legislatívy, je na čase ich zmeniť, upraviť. Pretože tá legislatíva nebola, alebo oni mali pocit, že nebola negatívna, ale v zásade sa zmenila legislatíva kráľovskými výnosmi, celou sériou kráľovských výnosov a teda vzniká určitá konkurencia medzi rôznymi miestnymi orgánmi, ktoré sa snažia tú rieku, rieku ešte viac uškrtiť a ešte viac sa vlastne vyviať tlak na tie vodné zdroje a rovnaký problém sa potom týka všetkých vodných zdrojov, ktoré sú prepojené na rieku Tacho. Takže nemáme mm, vodné toky teda nemáme korytá, ktoré by boli zvládnutelné v strednom toku tejto rieky. No a to si treba pozrieť. To, čo sa teraz uh, deje, to je pred desiatich mesiacov, to by sa nebolo stalo pred 5-10 rokmi, takže tá situácia sa nezlepšuje, situácia sa nemení a súčasné rieky týkajúce sa povodia tácho, e, majú vlastne uväzniť túto rieku v tejto momentálnej situácii. Ďakujem pekne. Pán Rodríguez Romero, ak chcete zareagovať, tak máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, že mám príležitosť opäť vystúpiť. Dve veci by som chcel spomenúť. Poprvé, čas. Nechcem, aby tu vznikol dojem, že Európska komisia to nejak naťahovala alebo nedodržala svoj harmonogram týkajúci sa implementácie smernice o vodách alebo iných environmentálnych smerníc. Európska komisia začala konanie o porušení v, pia- v štyroch prípadoch proti Španielsku. Pokiaľ ide o smernicu o odpadových vodách, a týkalo sa to 100 rôznych miest, a obcí a e, pozeráme sa tiež na situáciu 1300 zvláštnych chránených oblastí. Čo sa týka rámcovej smernice o vodách, implementácia e, sa značne oneskorila a preto sme dokázali vykonať hĺbkovú analýzu a posúdenie hydrologických plánov na konci minulého roku. Takže písali sme španielským orgánom, aby nám dali informácie, posielali nám informácie. Čiže toto je neustály proces. Nadniesli no, sme viaceré problémy, ale nemyslím si, že ten druhý plán vyrieši všetky, pretože e, ide prakticky v zápäti za tým prvým plánom a dúfame, že španielská vláda predloží dôveryhodný plán na zlepšenie situácie a takisto, že zvládne tie zádrhely pri implementácii. Minulý týždeň zasedla vodná rada a tam bol predložený kráľovský výnos, ktorý zásadne zlepší situáciu týkajúcu sa vodných e, zdrojov v Španielsku, čiže došlo k zlepšeniam, sú tam nejaké dobré náznaky a dúfame, že všetko to bude zohľadené v konkrétnych plánoch, e, ktoré sa čo najrychlejšie schvália. Ďakujem. Ďakujem, takže myslím, že môžeme prijať rozhodnutie a navrhujem takýto postup. Petícia samozrejme ostane otvorená. Ako viete, um, urobí sa tá um, misia v teréne v januári a februári budúceho roku, aby sme sa na vlastné oči presvedčili, aké to je. No a aby sme sa na túto misiu pripravili, musíme pozvať e, komisiu, aby nám predložila aktuálne informácie, aké sú teda najnovšie fakty, aké hodnotenie urobili, možno by sme tam mohli mať aj zásobcov španielských orgánov, aby sme boli dobre pripravení na realizáciu našej misie, ktorú plánujeme. A tiež, ak by komisia chcela dať niečo písomne, ako náhle budete mať nejaké nové informácie. A to isté sa týka španielských orgánov ako náhle budú nové informácie, ktoré chcete nášmu výboru e, postúpiť, nech sa páči. Budeme vám vďační za všetky dodatočné informácie z vašej strany. Je toto možné? Dobre, takže tento bod môžeme uzavrieť. A taký všeobecný záver, týka sa to tej, tejto petície aj tých ďalších, o ktorých dnes diskutujeme, čo by sme všetci ako ľudia na planéte mali robiť, je dobre spravovať a nie vykoristovať prírodu a jej zdroje. Takže poďme k ďalšiemu bodu. Bod 6. Petícia 0838 z 2012 Matilde Fronten v mene Koordinátore antitrastva Samens, hydrologický plán e, rieky Ebru. A e, tam by došlo k porušeniu viacerých environmentálnych smerníc, takže predkladateľ petície je tu. A Matilde Fronten, dávam vám slovo mene asociácie. E, señoras y señoras... Vážené dámy a páni, poslankyňa a poslanci, chcem vám zaželať príjemné popoludne a poďakovať za pozornosť, ktorú venujete nášmu, našej kauze. Sme zástupcami občanov e, ústia rieky Ebro, sme sociálne a horizontálne hnutie, ktoré funguje už 30 rokov a snaží sa presvedčiť rôzne vlády Španielska, že žijeme v oblasti, ktorá je jedinečná, ktorá je veľmi zraniteľná a má obrovskú ekologickú hodnotu. Žijeme v ústi rieky Ebro a veľmi nás zaujíma, aby jeho ekologická hodnota bola kompatibilná aj s polnohospodárským využitím, aj s urbanizáciou tohto prostredia, pretože sú tu rôzne ekosystémy. Ústie rieky Ebro zabrá plochu asi 320 km štvorcových a žije v ňom asi 60 tisíc ľudí a je to Eh, jedno z najväčších ústí Stredomory po francúzskej rieke Kamark a eh, po Níle. Je to, sú to mokrade, táto, tento priestor pozostáva z Mokradi, ktoré eh, sú veľmi dôležité. Ďalej sú tu deklarované tzv. zóny Ramzar, zóna Zepa, zóna Lik, ktorá súvisí so sieťou Natura 2000. Od roku 2013 je tu vyhlásená tiež rezervácia biosféry 9. júla 2013 naša platforma pre záchranu EBRA poprvýkrát vystúpila na tomto výbore, keď e, španielská vláda pripravila návrh hydrologického plánu, v ktorom, a toto nebolo vôbec odôvodnené, v tom pláne sa navrhlo využiť vody e, tejto rieky na zavlažovanie 450 tisíc hektárov polnohospodárskej pôdy a navrhlo sa postaviť 40 nových priehrad. A toto by mohlo mať skutočne devastujúci účinok na prietok v ústi rieky Ebro. No a pri tej príležitosti, keď sme boli na výbore, e, sme e, sa snažili e, informovať, že ide o ekosystémy, ktoré sú chránené rôznymi európskymi normami. A vtedy sme požiadali, aby ste nás to nenechali sami. 28. februára 2014 španielská vláda bez akékoľvek, bez akékoľvek zmeny E, schválila hydrologický plán pre e, deltu rieky Ebro a e, boli ste o ňom informovaní aj vy ako výbor. A 19. novembra roku 2014, kedy sa tento plán stal schváleným alebo teda vstúpil do platnosti, sme predniesli sťažnosť pred Európskou komisiou a hovorili sme pri tom, že je ohrozený prietok v rieke, sú ohrozené ekosystémy biotopy a vtáky. A 2. decembra 2014 sme e, sa e, znova e, dostavili sem, aby sme predniesli túto našu sťažnosť a, vyhlas, a, a informovali, že španielská vláda nejakým spôsobom nezohľadnila námietky Európskej komisie v hydrologickom pláne pre rieku Ebro. 13. maja 2015 sme od Európskej komisie dostali list, kde nám komisia oznámila, že keďže momentálne prebieha prepracovanie hydrologické plánu Ebra a španielská vláda sa zaviazala, že zohľadní jej odporúčania, tak e, s jednomesačnou lehotou zaklada našu, žiadosť, našu sťažnosť do archívu. My sme samozrejme poskytli ďalšie e, informácie, aby sme oddialili toto uloženie ad acta. No a dnes už máme úplnú istotu, že schválenie nového hydrologického plánu pre rieku Ebrok, ktorý, ku ktorému by malo dôjsť v septembri tohto roku, e, zostane nezmenené, teda tých 450 tisíc hektárov nových zavlažovaných polnohospodárských plôch, ako aj 40 nových plánovaných priehrad a e, ekologický prietok, ktorý je vyhradený pre rieku Ebro a ktorý je nedostatočný na zachovanie biotopov, zostanú všetky nezmenené oproti predchádzajúcej verzii. Čiže s týmto výhodom e, je priestor delty rieky Ebra, ktorý nebude mať dostatok zdrojov na to, aby e, v podstate zostal v takom systéme, ako, v akom ho poznáme, ohrozený. A preto by som chcel apelovať na vás, dámy a páni, poslankyňa a poslanci, um, a chcela by som v prvom rade poďakovať za to, že ste dali našej platforme pre záchranu Ebra priestor a chcel by som vás poprosiť, aby ste vo vašej podpore pokračovali a uh, chcela by som, aby ste našu petíciu neuzavreli. 60 tisíc osôb, ktoré bývajú v Delte a z ktorých jedna som práve ja, e, má pocit, že sa ich nikto nezastane, že e, sú bezbranní. A jediné, čo chceme, je, aby e, španielská vláda splnila podmienky Európskej únie, ktoré vyplývajú zo smernice o vodách. Je to, je to povinnosť, ktorú vláda má voči verejnosti. My nežiadame nič mimoriadné, chceme len, aby sa plnili usmernenia a smernice, ktoré európske inštitúcie vydávajú. A radi by sme vás tiež požiadali, aby delegácia tohto výboru e, vykonala priamo v teréne preskúmanie stavu v delte Ebra a e, radi by sme, aby ste sa oboznámili s e, dopadom, aký môžu navrhované cifry mať na tento veľmi citlivý región. Je to vec, ktorá je aktuálna a ten hydrologický plán španielská vláda chce schváliť už koncom tohto roka. A uzavriem toto svoje vystúpenie tým, že by sme chceli ako občania e, teritoria Ebra e, chrániť deltu Ebra, pretože je to e, priestor, kde sme sa narodili a kde sme stále žili. A ja by som vám chcela poďakovať aj za pozornosť, aj za podporu, ktorú nám prejavujete. Ďakujem veľmi pekne a chcem vám poďakovať aj za vašu trpezlivosť, za to, že ste prišli do tohto výboru po tretíkrát. Chcela by som e, sa obrátiť priamo na vás a chcel by som povedať, že misia na e, získanie faktov, ktorá je naplánovaná na začiatok budúceho roka, e, dátum teda ešte nemáme, ale aj ústie rieky Ebro bude pokryté, teda vyberieme sa aj tam, sme na to plánujeme to a bude to súčasť eh, našej, našej prípravy. Takže ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenia. znova by som sa chcel obrátiť na zástupcu komisie. Už ste nám vlastne predstavili svoje stanovisko k horizontálnym problémom, ktoré sa týkajú všetkých týchto hydrologických plánov, ale chcem sa spýtať predsa len, či máte k tejto konkrétnej petícii niečo, čo by ste chceli doplniť. Ďakujem veľmi pekne. Mm. Veci, o ktorých hovorí táto petícia, tiež boli identifikované ako štruktúrne problémy e, s naplňaním smerníc, rámcovej smernice o vodách v Španielsku. Teda nie je zmapovaný stav mm, a to má samozrejme vplyv na ďalšie fázy plánovania. Ak, ne, ak nie sú východiskové informácie o prietokoch, tak nie je možné stanoviť jasné ciele e, so zohľadnením ekologického, um, teda ekologickej záchrany uh, a ochrany tokov a prilahlého povodia. Španielsko mm, vypracovalo usmernenia k formulovaniu tzv. ekologického prietoku, ale tieto usmernenia nepočítajú s, s otázkou ochrany životného prostredia a, a otázky ochrany zraniteľných uh, zraniteľných biotopov a teda nerešpektujú ani e, rancovú smernicu o vodách e, do litery a komisiu tiež trápia, trápi množstvo infraštruktúrnych projektov v povode rieky Ebro, osobitne nádrže a priehrady, ktoré nie sú dostatočne e, odôvodnené, teda nie sú podporené argumentmi a vysvetlením, ako splňajú cieľe rámcovej smernice vodách. Čiže aj tu komisia rozbehne konanie o nesplnení povinnosti proti španielskému štátu a budeme namietať práve proti týmto infraštruktúrnym projektom, ktoré sa majú umiestniť v povode rieky Ebro. Môžem zopakovať, že pre komisiu je tento aspekt veľmi dôležitý, znepokojuje nás a e, domnievame sa, že je potrebné e, ho v budúcom hydrologickom pláne zvážiť. E, pokiaľ ide o tieto projekty, ktoré ovplyvňujú objemy a prietoky a nezohľadňujú v súčasnosti environmentálne ciele, by som chcel povedať, že Ebro je, teda rieka Ebro je povodie v Španielsku, kde e, najväčšie percento jej vôd je zatiaľ neznáme z hľadiska ekologického dopadu alebo ekonomických vplyvov. Teda tu je obrovský nedostatok informácií, ktorý podľa nášho názoru znemožňuje e, vypracovanie adekvátneho, kvalitného hydrologického plánu. A ako som povedal už vo svojom úvodnom vystúpení, e, princípy tejto sťažnosti boli zapracované do horizontálnej tohoto návrhu horizontálnych aktivít, ktoré komisia vypracovala eh, a ktoré zaslala španielskému štátu, kde sme žiadali o eh, dopracovanie vlastne tých nedostatkov, ktoré sú splnení smernice o vodách a eh, pokiaľ ide o, tu, o ten návrh založiť túto stiažnosť ad acta, tak toto treba vnímať z hľadiska určitej administratívnej efektívnosti. Teda v žiadnom prípade to nie je možné vnímať ako pokus e, upratať pod koberec e, to, na čo sa vlastne stiažujete. My sme si veľmi dobre vedomi to, tých horizontálnych problémov. E, ide o neplnenie smernice o vodách v Španielsku. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz dostanú slovo poslanci. Pán Marta. Ďakujem pani predsednička. Keď som počúval vystúpenie predkladateľa petície, tak som si to prepojil s bývalou petíciou, pretože e, už sa tu ukázalo, že, e, vlastne, že podobná situácia v prípade tej rieky Tachonu a trošku ma znepokojilo to, čo tu zaznelo, lebo tých 400 tisíc hektárov, to už sa malo začať stavovať v minulom roku. No a komisia nám hovorí, že to opakoval, a teda opakoval to aj predkladateľ e, pozície, e, petície. E, táto petícia ostáva otvorená. Naozaj by som chcel poznať dopad na faunu a flóru a takisto by som chcel, aby komisia Ehm, postupovala proti špa- eh, voči španielskej vláde, aby boli, známe tie, ehm, aby boli známe tie možné dopady. Ďakujem pekne. Mrs. Ayuso? Pani Ďakujem pekne, pani predsednička. Predkladateľ tejto petície spochybňuje hydrologický plán rieky Ibro Vicky Ebro a naozaj ide o to, aby tok e, tejto rieky bol upravený tak, aby sa zvyšil prietok, na čo by bolo potrebné zmeniť využívanie e, vody alebo teda využívanie toho, tejto rieky pozdĺž celého toku. Čiže je tu taký ďalší cyklus, ktorý mal priniesť e, riešenie. Máme tu rok 2012, na ktorý poukazuje predkladateľ. A myslím si, že táto petícia teda už nemá svoje opodstatnenie, je potrebné ju uzavrieť. Pokiaľ ide o návštevy, v Španielsku je 25 hydrografických zón, takých povodí a v roku 2006 to bolo, tuším, kedy sme tam boli. Samozrejme, že nemám problém vytestovať znova, ak to bude potrebné. Ďakujem. Dobre, teraz pán Derkabraz, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem reagovať na to, čo povedal predrečník. Veľmi ma to znepokojuje, pretože sa zdá, že od 2006 sa toho naozaj teréne nezmenilo veľa. Situácia je naozaj závažná, je to evidentné. Komisia povedala, že nie sú jasné ani ciele, ani opatrenia. Pokiaľ ide o ekologické dopady, sú tam nádrže, e, respektíve priehrady, ktoré nie sú úplne opodstatnené ekologické dopady nie sú známe, čiže Ak nie je možno vypracovať plány, nie je predsa možno ani príjmať rozhodnutia. Tak to aspoň vidím ja. Komisia hovorila o viacerých bodoch v Španielsku a ten problém ja vnímam ako štruktúrálny, naozaj systémový. Čiže niečo, čo je systémové, je systematické. Opakuje sa to neustále zas a znova na viacerých miestach. či to sú naozaj problémy zásadnej povahy. No a tie skúsenosti, ktoré sme nadobudli za tie roky, nám predsa neumožňujú e, ľuďom slepo dôverovať a podpisovať briankošaky. Ja si myslím, že to kapitola, kapitola nemôže byť uzavretá a myslím si, že táto petícia musí ostať otvorená, to pri najmenšom ako to je neotvorená, tak možno aj roky, desaťročia a takto skrátka budeme tlačiť na španielský štát, aby tento napravil problémy, ktoré tu boli veľmi jasne opísané. Teda naozaj vidíme, že je tu veľké porušenie ekologickej environmentálnej legislatívy. Ďakujem. Ďakujem. Tým sme vyčerpali zoznam rečníkov. Ja som si istá, že Predkladateľka si vypočula veľmi pozorne slova poslancov, takže by som jej dala rovno slovo. Pani Fonten, chcete niečo doplniť? Yo querría contestar a la señora Ayuso. Ak dovolíte, rada by som reagovala na to, čo povedala pani Ayuso. Áno, hovorili sme o pláne, hydrologickom pláne, ktorý bol v roku 2014, to je ten momentálne aktuálny ktorý je na stole, ale my sme v našich vedeniach vychádzali aj z revízie z tohto plánu, čo zodpovedá predchádzajúcej verzii z minulého roka, schválenej v minulom roku. Takže toto je postup, ktorý sa ukončí koncom tohto mesiaca a vychádza práve z týchto dokumentov. My tam veľmi jasne predložíme naše požiadavky, podložené a ak tá revízia, ktorá teraz prebieha, dopadne rovnako, ako tomu bolo minulý rok, znamená to, že tie zmeny nebudú veľké, ale zatiaľ nevieme, aké zmeny sa udejú do konca roka, kedy sa to bude schvalovať. Ale vychádzajúc z súčasnej situácie, tá verzia odpoveda presne tej minuloročnej. Čiže nevieme, ako je to s objemom vody. Toto sa nepreskúmalo. 400 tisíc, to je to číslo, ktoré máme, z neho vychádzame, na základe neho pracujeme. Všetky tie e, čísla, ktoré som použila, s nimi ďalej pracujeme, lebo vec sa nezmenila, situácia sa nezmenila, zostáva rovnaká. A toto je presný opis situácie, rovnaký ako minulý rok. Ďakujem. Ďakujem pekne. Navrhujem teda nasledovný postup. Petícia ostane otvorená. Kolegovia to takto chceli. A tiež sa obrátime na komisiu a zástupcov Španielska. Sú tu e, predstavitelia stáleho zastupiteľstva. Prosím, pripravte sa jedný a druhý na stretnutie s nami, aby ste nám poskytli naozaj najaktuálnejšie informácie predtým, než začneme s našou misiou do terénu. Takže prosím, pripravte sa, pošleme vám pozvanku a budeme od vás požadovať najaktuálnejšie informácie pre sekretariat, aby sme sa mohli naozaj náležite pripraviť. Takže toto je v tejto fáze všetko, čo môžeme urobiť. Chápam to, slovní kolegyne, kolegovia. Dobre, ďakujem pekne. Poďme k ďalšiemu bodu programu. Je to sedmička. Týka sa to vysuch- e, vysychania rieky Charama, je to e, nedaleko Madridu, a rizik, ktoré vyplývajú pre chránené oblasti v tejto oblasti. Je to 0804 z roku 2006, čiže je to naozaj petícia staršieho dáta a máme tu aj predkladateľa. Je to Miguel Ángel Sanchez Pérez, ktorému týmto dávam slovo. Nech sa páči. Muchas gracias, eh, presidenta. Eh, leo esta petición. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja eh, chcem prečítať túto petíciu v mene, v mene predsedu nášho spoločenstva, ktorý mi zaslal tento materiál. Možno, možno sa zdá, že tá petícia je trocha stará, je z roku 2006. Ehm, možno si myslíte, že sa veci zmenili, ale je to petícia, ktorá v súčasnosti ešte stále má, má zmysel, pretože je to systém, ktorý, alebo teda je to problém, ktorý sa objavuje v vo všetkých prítokoch rieky Tacho a e, preto nič na aktuálnosti tejto petícii, petície e, nezmizlo ani v roku 2014. E, po predložení nových hydraulických plánov sa situácia pravdepodobne nezmení oproti roku 2006. Ja by som len chcel povedať, chcel by som povedať kolegom z rieky Ebro, Vodaliana a ostatných a z Kastrilu, ale aj z Balear, aj ostatným, ktorí sa potýkajú s tými istými problémami, že aj my sme bežní občania, ktorí by e, chceli využívať tie naše lie- tie rieky, ktorí by si chceli vychutnať životné prostredie okolo nich, bez toho, aby sme museli čeliť hrozbám, e, ktoré sú veľmi zjavné. No a teraz by som chcel prečítať to vystúpenie. V auguste a septembri 2006 e, rieka Charama vyschla na niekoľkých kilometroch na svojom strednom toku. E, ide o to, že k tomuto došlo vlastne v komunite Madrid, teda v okrese Madrid a túto e, rieku spravuje e, spoločnosť, ktorá je založená práve, teda ktorú, ktorú prevádzkuje mesto Madrid, alebo komunita Madrid. A toto vyschnutie rieky bolo spôsobené neexistenciou tzv. ekologických prietokov. Teda e, táto spoločnosť ich nezabezpečila. Išlo o to, že e, tieto prietoky mali byť zabezpečené z dvoch, e, z dvoch priehrad, El Vado a El Atasar. A táto spoločnosť, alebo teda podľa údajov Hydrologické, hydrologické konfederácie rieky Tacho, ktorá patrí pod ministerstvo mm životného prostredia vypúšťala táto spoločnosť kanál de len 104 litrov za sekundu z, e, z nádrže El Vado e, medzi májom a septembrom, čo je množstvo, ktoré je absolútne nedostatočné, aby zabezpečilo minimálny prietok a e, v, tom, v tomto čase priehrada Atazar nedosiahla tiež minimálne prietoky a v El Charame, teda v, rieke, v, v rieke Charama, v v oblasti mesta Valdentales eh, bol prietok 0 litrov za sekundu. No a toto vyschnutie, eh, ktoré ovplyvňuje miesta mimoriadnej eh, dôležitosti pre komunitu, ehm, bolo spôsobené tým, že priorita, ktorú táto spoločnosť, ktorú vlastní madridská komunita, ležala nie v ochrane životného prostredia, ale v podnikateľskom využití vôd, teda táto riečná sieť e, týchto miest mimoriadného významu v komunite e, je, leží pozdĺž riek Charamaj Henares a to asi na dĺžke 65 kilometrov mm, a k týmto dvom tokom treba pripočítať ešte 6,4 km dolného toku rieky Lozoja, ktorá je e, menšieho významu. E, tu ide o odvodňované prostredie, ktoré, do ktorého spadajú ekosystémy, riečné ekosystémy, ktoré, ktoré majú vysokú ekologickú hodnotu. Ide o záplavové územia, e, ide o biotopy, ktoré sú prioritné, respektíve existuje, existuje samozrejme katalóg, existuje prehľad týchto e, biotopov a e, sú veľmi dôležité pre ekologické a hydrologické fungovanie riek. E, tento fakt, teda fakt vysychania tejto rieky spôsobuje degradáciu týchto biotopov a tu v roku 2006 regulácia, ktorá vtedy bola rozbehnutá, tak poškodila prietok, e, e, to bol vlastne začiatok e, a to malo zlý vplyv na pobrežné lesy, ktoré v tejto oblasti sa, rozlieha, sa rozliehajú. V tom... A je potrebné preto zmeniť systém regulácie toku a regulácie prietoku ako aj celkovej, celkového manažmentu povodia. Chceli by sme tiež povedať, že v súčasnosti neestvuje e, definovaný ekologický prietok pre rieku Charama a to napriek tomu, že e, sú tu oblasti e, dôležité z hľadiska systému Natura 2000 a zároveň by som chcel doplniť, že ak rieka ktorá je podobná ako Charame alebo iným riekam e, Alberče, ak teda sa táto rieka spravuje e, len z toho dôvodu, aby boli vody zadržané, tak e, naozaj ohrozujeme chránené prírodné oblasti a toto sa týka množstva vôd v Španielsku. Existujú informácie o tom, že to, čo sa deje vlastne, teda tá, tie hodnoty a kvalita vôd sú veľmi nízke a e, preto my e, sme znesli sťažnosť a stažovali sme sa, že krátením prietoku, znižovaním prietoku v rieke dochádza k porušovaniu ekologicky cenných oblastí. No. Ďakujem pekne. A teraz sa znova obraciam na pána Rodrigueza Romera, zastupcu komisie. Ja sa teším, že práca pokračuje naďalej v dobrom duchu, takže prosím, aby to tak bolo aj naďalej. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tu ide o ďalší prípad a príklad významu stanovenia ekologických prietokov, ktoré e, môžu garantovať naplnenie toho cieľa ochrany biotopov a chránených druhov, ktoré závisia na vode v povodí. No a ako už som spomenul v tom svojom úvodnom vystúpení, komisia odporúča Španielsku prehodnotenie systému pridelovania vôd alebo rozdeľovania toho objemu dostupných vôd alebo celkového hospodárania s vodou, ktoré momentálne sú v platnosti. Komisia žiaľ nemá dostatok informácií, e, aby nejakým spôsobom napadla e, aktuálne stanovené priedoky na tejto rieke, ale aj iných riekach. E, každopádne e, chceme, aby sa plnili ciele z hľadiska ekológie, teda najmä ochrana chránených oblastí pozdĺž rieke alebo v jej povodí. A myslíme si, že táto problematika, táto téma by sa mala riešiť na štruktúrnej úrovni, pretože je to štruktúrny problém presne tak, ako v prípade ostatných povodí. Thank you very much. Believe it or not. With... Ďakujeme. Máme tu až 10 španielských poslancov, ale ani jeden sa neprihlásil o slovo. No, teraz sa tu niekto prebudil. Pani Valina a potom pani Ajuso. Nech sa páči. Pardon, perdón eh, pediría... Ja by som chcela navrhnúť, že by bolo cel- celkom zaujímavé možno, aby, preto, aby tento výbor si vyžiadal správu od e, Madridskej radnice, aby bola preskúmaná táto záležitosť a tie, tie obvinenia alebo tie informácie, ktoré sú, a teda, že za to môže vlastne e, madridská, Madrid, madridská komunita, alebo teda Madrid, tak e, bolo by možno dobre vedieť viac. Thank you, Mrs. Ayuso. Ďakujem, pani Ayuso. Ja budem hovoriť e, tiež veľmi stručne. Navrhovateľ argumentuje, že využívanie e, priehrady Elvado firmou ktorú spomenul, nezabezpečuje dostatočné ekologické prietoky a, a že v roku 2014 bol revidovaný hydrologický plán, ale ja neviem, či, ten, či, či, či to bolo splnené alebo nie. E, bolo by dobré e, preskúmať, či tie ekologické prietoky vôbec je možné splniť, lebo Španielsko je pomerne suchá krajina a e, hydrografia veľmi závisí od toho, ako sa veci upravia na úrovni autonómnych komunít a tie ekologické prietoky niekedy jednoducho nie je možné dosiahnuť. Teda sú plány, ktoré sa možno neplnia a komisia ich reviduje alebo chce, aby sa revidovali. Ak komisia potvrdila, že tie ekologické prietoky sú možné a že z hľadiska, dajme tomu, klimatických podmienok e, na jeseň e, povedzme, ich nie je možné e, splniť, tak e, to je jedna vec, ako keby proste boli veľké záplavy a je tam prebytok vody. Takže ak voda nie je, tak e, ťažko niečo dosahovať. That concludes um, the speakers on my... Tým sme teda vyčerpali zoznam rečníkov. Už sa tu všim nehlási nikto ďalší. Takže by som navrhla nasledovné. Ide naozaj o starú petíciu z roku 2006. Komisia povedala, že došlo k porušeniu práva spoločenstva, ak sa nemýlim. A nedá sa toho veľa čo robiť, ale my by sme mohli sa spojiť eh, s Comunidad de Madrid, aby sme zistili, ako to vyzerá momentálne a potom by sme mohli rozhodnúť o ďalšom postupe, čo sa teda urobilo, čo sa neurobilo a na tomto základe postupovať. Majú kolegovia nejaké iné návrhy? Exactly. Nobody else wants to say anything else. Nikto ďalší nechce vystúpiť? Páči sa vám môj návrh? Môžeme takto postupovať? Dobre teda. Ešte pán Matoš by? Ja mám len jednu otázku. E, nemôžeme sa veľmi vzdialiť od e, toho, čo tento výbor má robiť. A tu sa od nás žiada, aby sme požiadali mesto, e, ktoré spravuje nejaký kanál alebo nejakú, nejakú infraštruktúru, nám poskytla informácie a ja nie som si istý, či my sme príslušný orgán, alebo teda, či by sme mali eh, komunikovať s mestom, s radnicou, či by sme nemali skôr komunikovať so štátom, so Španielskom a získať takéto informácie týmto spôsobom. Teda ja by som len chcel sa ubezpečiť, že robíme to, čo je v rámci pôsobnosti a právomoci tejto, tohto výboru. Samozrejme, nie som proti tomu, aby sme získali informácie, len aby sme opatrne formulovali to, od koho tie informácie požiadame ako výbor parlamentu, koho vlastne môžeme požiadať oficiálne. Peter Jar? Pán Jar, nech sa páči. No, možno to mlčanie bolo spojené s tým, že nevieme, ako postupovať. Vy ste ako predsednička výboru sami konštatovali, že uh, zo strany komisie eh, teda nie sú eh, indikované porušenia práva spoločenstva. Je to stará petícia, čiže ja by som naozaj navrhoval, aby sa žiadatelia, predkladatelia dali do kontaktu s príslušnými orgánmi, ak je nejaký problém s implementáciou. Ja by som teda navrhol uzavrieť túto petíciu. Predkladatelia sa obrátia na lokálne orgány a to predsa nie je zakázané. Tú petíciu teda je možno zopakovať, ak sa nič neudialo, tak môžu za teda prísť novou petíciou. Nejde, k poru- nejde o porušenie práva spoločenstva, to hovorí komisia, žiadatelia sú ale nespokojní situáciou, čiže možno nejaký komunikačný problém, pokiaľ ide o komunikáciu medzi žiadateľmi a príslušnými orgánmi. Ako povedal predrečník, čo my môžeme z Bruselu vôbec v tejto situácii urobiť? Myslím si, že naše právomoci sú dosť obmedzené, čiže myslím, že máš pravdu, drahý kolega. Neviem, či z toho teraz vykúzli predsednička nejaký kompromis. Okay, so the, exactly you're right. Áno, áno, naozaj máte pravdu, že to nie je mesto Madrid, ktoré toto má v kompetencii posudzovať porušenie smernice EÚ. Toto je v kompetencii komisie, v kontakte so španielskými orgánmi, teda s vládou a teda s národnou úrovňou. Čiže som si uvedomila, že som vám nedala znova slovo, tak to urobím teraz, nech sa páči. Perdón, no, muchas gracias. Eh. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcel doobjasniť to, čo ste povedali, teda eh, kompetencie správy príslušia štátu, teda štát, teda vláda španielská implementuje rámcovú smernicu a musí zaviazať alebo vytvoriť e, príslušný rámec na to, aby sa takéto veci nedeli na nižších úrovniach, čiže ak chceme, aby som to správne pochopil, e, si túto vec e, vyjasniť, ale ak to chceme uzavrieť, tak ide o to, že ide o, ide o vlastne verejný alebo teda štátny podnik, ktorý spravuje veľmi delikátny úsek e, rieky, v tomto prípade prítoku rieky Tacho. A e, stanovanie e, prietokov dostatočných na zachovanie ekologickej funkcie je možno neprehľadné a bolo by dobré možno zo strany tohto výboru komunikovať s komisiou, ktorá by mala preveriť, či Španielsko vykonalo svoju prácu. Dobre, či tie tzv. ekologické prietoky, ktoré boli vypočítané a stanovené, či sú naozaj za prvé reálne, za druhé, e, za druhé či sa plnia, pretože naozaj sú problémy s tým, že sú suchá a jednoducho prietoky nie sú, že voda nie je a to sa týka viacerých riek, to sú problémy, ktoré sú úplne bežné. No a teda uh, Ide v podstate o to, akým spôsobom sa vypočítavajú tieto ekologické prietoky v Španielsku, aký režim funguje a či je dobrý. A toto si myslím je e, vecou komisie, pretože my e, e, nechávame vyschýnať rieky, kde sú veľké ekologické oblasti, alebo teda ekologicky dôležité oblasti a to z dôvodu plnenia smerníc e, Európy v určitých prípadoch. A v tomto prípade rieka tá, tu spravuje e, prakticky súkromná spoločnosť, spoločnosť, ktorá patrí, e, patrí Madredu. Tam sú iné ohľady a to vytváranie zásob pitnej vody na hornom toku rieky Tacho. A ja nechcem nejakým spôsobom ani spochybňovať, ani vyzdvihovať spôsob eh, hydrologického manažmentu riek alebo správy povodí v Španielsku, len je potrebné prihľadať na to, aby povedzme výpočty boli adekvátne vykonané. Oh, I think that we're running. Dobre, čas nás tlačí, musíme to uzavrieť, takže navrhujem, aby sme zaslali španielským orgánom list, v ktorom požiadame o vyjadrenie, či sa dosiahli environmentálne ciele alebo nie v tejto súvislosti. Takto by sme získali aktuálne informácie o situácii a oslovili by sme príslušnú úroveň. Myslím, že nikto aj navrhol nič iné. Postupujeme takto? Dobre, výborne. A ideme ďalej k ďalšiemu bodu programu. Tým je petícia 0748 z roku 2007. Týka sa to rieky Kastril v Granade, v Andalúzii. A potom je tu ešte petícia 1391 z 2007, kde ide znova o rovnakú rieku a projekty s ňou spojené a negatívne dopady zase spojené s nimi. Na starosti to má Miguel Ángel Ortiz López. Nech sa páči, máte slovo. Señora presidenta, eh, vamos a pasar una serie de fotografías. Uh, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Radi by sme premietli tiež niekoľko fotografií, ktoré by sme chceli ukázať, aká je situácia uh, tejto riečky. Je to malá rieka, ktorá však má veľký význam pre obyvateľov tejto oblasti. Uh, eh, tej povode je teda veľmi dôležité. V prvom rade by som samozrejme chcel poďakovať eh, za to, že hájite záujmy občanov Európskej únie, občanov, ktorí veľmi často sú bezbranní pred rozhodnutiami vlastnej vlády a e, ktorí nielenže e, nedokážu obhajiť svoje základné záujmy, ale e, že niekedy neuniknú tomu lákaniu kapitálu a, a nechajú sa presvedčiť peniazmi ale ide tu o krajinu, ktorá vznikala stáročia a táto sa likviduje, prestáva byť súčasťou nášho života. Preto by sme chceli požiadať o vašu podporu, aby sme zabránili tejto ekologickej katastrofe, ktorá vôbec nie je potrebná a ku ktorej práve dochádza e, v rieke Kastril e, kvôli e, vybudovaniu jedného projektu kanálu. A preto sme aj vzniesli sťažnosť a chceme obrániť rieku Kastril Pričom treba uvieť, že ide o konflikt týkajúci sa vody naj, asi najstarší v Európe, pretože už v roku 1512 e, bol naplánovaný kanál medzi riekou Kastril e, v hornom toku rieky Guadalquivir e, smerom k rieke Segura a v roku 1619 znova boli plány alebo sa voda odvádzala no a E, neskôr v roku 1774 e, dostal tento plán tohto kanála nový impuls. E, tie práce sa aj začali pod názvom Kanál Karla III. No a propagovalo sa to ako rekreačná zóna. No a v roku 1986 sa znova mm, otvára otázka takéhoto projektu, kedy by sa malo začať kopať v Národnom parku a sú to zóny, ktoré sú veľmi dôležité z ekologického hľadiska. E, preto sme vzniesli sťažnosť e, a je to sťažnosť e, ľudí z tejto oblasti. A v roku 2002 bol znova pokus odvádzať vodu z tejto rieky, tentokrát na strednom toku. A my sme predložili petíciu už v roku 2002 e, v dôsledku e, tejto petície e, španielská vláda ukončila činnosť alebo ukončila práce na tomto projekte. No a my by sme chceli momentálne vzhľadom k obrovským suchám pristúpiť k ďalšej vatre. Chceli sme vysvetliť túto ďalšiu petíciu e, a chceli by sme mm, požadovať, požiadať, aby bola vytvorená štúdia realizovateľnosti a štúdia dopadov na životné prostredie. No a v súčasnosti sme tu preto, aby sme obhajili túto novú sťažnosť, túto novú petíciu, aby sme e, namietli e, nerozumnosť tohto projektu, jeho nepotrebnosť a aby sme poskytli príslušné informácie. Práce na kanály, na odvedení vody, ktoré už boli vykonané, nie sú potrebné a navyše boli nelegálne vykonávané, pretože na to nie je vôbec žiadny dôvod a správy, ktoré sme dostali, tak tie radi prepošleme okrem iného aj skúmanie Univerzity Granady, ktorá potvrdzuje naše slova, aj skúmanie e, Najvyššieho súdu, ktorý vyhlásil e, úplne e, neplatným tento kráľovský dekret o suchách, ktorý dával určitú právnu podporu a tento najvyšší súd tiež vyhlásil za nelegálnu takúto činnosť a nariadili okamžité prerušenie. No a e, španielská vláda napriek tomu e, pokračuje v týchto činnostiach a snaží sa prostredníctvom nového zákona obnoviť túto myšlienku e, prepojenia riek. A my sme preto túto vec prednesli až na ústavný súd a chceli by sme, aby v tejto veci rozhodol tak, že je protiústavná. Radi by sme preto požiadali tento výbor, aby sa vyjadril k činnostiam na príprave tohto prepojenia, tohto kanála e, na odvodenie rieky Kastril, aby e, nám pomohol uzavrieť túto vec raz a navždy, e, pričom zem pôdu by sme mali vrátiť jej pôvodnému vlastníkovi, ktorým je príroda a Mali by sme zabezpečiť, aby sa naplňali smernice Európskej únie v oblasti životného prostredia a počkať, kým vyhlási ústavný e, súd svoj rozsudok, pretože e, španielská vláda by mala vo svojich hydrologických plánoch rešpektovať e, smernicu o vodách a iné smernice a nemala by ohrozovať to rieky Kastriol. Tu ide o to, že aj z ekonomického hľadiska Rôzne štúdie poukazujú na nezmyselnosť hydrologického plánovania v Španielsku a osobitne e, v prípade rieky Kastriu a ja e, by som chcel povedať, že <laughs> vám chcem poďakovať a Uh, dúfam, že mi odpustíte občas uh, e, drobnú, drobné zmetky. Thank you very much and you have traveled so Ďakujem, naozaj ste veľmi ďaleko cestovali, takže naozaj by som bola Rada, keby som vám mohla dať o mnoho viac času, aby ste mohli dlhšie hovoriť, ale napriek tomu ďakujem, že ste prišli a že ste sa s nami podelili o svoje skúsenosti so situáciou pri tejto rieke a čo to znamená pre občanov, ktorí tam žijú. A teraz opäť dávam slovo komisii. Ak ste unavení, tak určite e, niekto z mojich asistentov vám donesie kávu, stačí povedať. Gracias. Bueno, este caso... Ďakujem veľmi pekne. Tak v tomto prípade petície, petícia tiež súvisí do istej miery s e, otázkou ekologického prietoku, o ktorom som hovoril e, vo svojich predchádzajúcich vystúpeniach. A e, tu komisia hodnotila technickú správu, ktorú predkladateľ petície poskytol a dospela k uzáveru, že projekt nie je potrebný a negatívne ovplyvní rieku Kastril, e, čo je v rozpore, alebo teda je to stanovisko v rozpore s tým, ktoré vyjadrujú oficiálne úrady, alebo teda oficiálne dokumenty španielských úradov a takisto tým protirečí analýze alebo tak teda protirečia komisie. Komisia nemá dostatočné ďalšie informácie, ktoré by e, umožnili prehodnotiť e, mieru detailov do ktorých zachádzajú španielské orgány vo svojich materiáloch. Každopádne by sme nám uľahčili situáciu to, že e, súdy v Španielsku sa zaoberajú touto záležitosťou, teda je to mechanizmus, súdnictvo je mechanizmus e, primárnej aplikácie, primárneho vynúcovania komunitárneho práva, takže ak sa vec rieši na tribunáloch, tak to nie je vec, tak je to vec subjudice, takže očakávame, aký postoj zaujmu príslušné súdy. Thank you very much. Ďakujem pekne. Takže presne takúto informáciu som hľadala, nevedela som ho nájsť, takže ďakujem. A teraz, kolegovia, nech sa páči, môžete sa zapojiť. Pani Ajuso, ako prvá, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ešte raz. Ako som už povedala predtým, v Španielsku e, je pôsobnosť trocha roztrieštená. Tých úradov, ktoré pôsobia, len v tejto oblasti je 25, tam 13 e, autonómnych orgánov a tu je, pre, Guadalquivir spad pod autonómnu e, pôsobnosť Andalúzie, A ja by som len chcel povedať, že v roku 2005 tam bol kráľovský dekret, ktorý hovoril o suchách a o opatreniach. A to, tento kráľovský dekret, ja ho ten hovoril o tom, že vláda a aj autonómna komunita e, sa zavezujú tento projekt rozbehnúť, ktorý je veľmi naliehavý a kde e, dokonca aj tribunály to nakoniec zamietli a e, aj sa začalo s, realiza- s realizačnými prácami a to za veľkého odporu verejnosti a tribunál sa vyjadrilo, že ten eh, kráľovský dekret samotný je neplatný preto, lebo sa nesplnili určité eh, prípravné kroky a eh, že pre tie príslušné oblasti, ktoré mali byť zásobované vodou, nemajú problém s nedostatkom vody a v podstate ide o to, že došlo k porušeniu rozhodnutia Najvyššieho súdu Španielska, španielským štátom a e, komisia, e, neviem presne, kedy vám španielské orgány poslali tie technické podklady. Vy, vy ste hovorili, komisia, že ste dostali nejaké podklady, technické správy alebo nejaké materiály. Nepovedali ste, kedy. To by bolo, to by bolo zaujímavé vedieť, ktorého datumu sú. Mrs. Valina? Pani Valina. Ja si myslím, že tento navrhovateľ má pravdu a, a takisto aj ostatní majú pravdu. E, nie je možné e, hodnotiť e, nejakú petíciu len z pohľadu toho, ktorá politická strana momentálne vláde, vládne, či už v štáte alebo v, v nejakom nižšom celku v regióne. Ide o to, či sa plnia základné pravidlá a či je chránené naše dedictvo. A nejdeme teraz hľadať, kto je za to zodpovedný. A v tomto prípade je to, je to zase ďalší prí, podobný prípad ako tie predchádzajúce, ale už povedal zástupca komisie jednu vec, že komisia nemá dosť informácií, ale e, my vidíme vo e, všetkých týchto petíciách, že ide o problém taký systemický, taký štruktúrny, že je že, že to nie je možno nedostatkom informácií, teda ja si myslím, že táto petícia by mala zostať otvorená a mali by sme počkať na vyjadrenie príslušných súdov, ale mali by sme ju ponechať otvorenú až kým príde uznesenie súdu a komisia bude mať prípadne dosť informácií, takže nechajme petíciu otvorenú, počkajme, uvidíme, aké bude pokračovanie. Mrs. Cabezón? Pani Cabezón? Pani predsednička, by som chcela v prvom rade e, k tomu, čo povedala pani Vajna, povedať, že či veci boli v súlade s udržateľnosťou životného prostredia a kto vládne, či to je dôležité, ak e, je pochybnosť, e, kto je zodpovedný, tak sa treba pozrieť, koho je to povode. Je to povode rieky Guadalquivir, Guadalquivir, tam je to jasné, tam ste to povedali aj vy. a tu bolo rozhodnuté nedávno, že je to zodpovednosť Andalúzie. Tá zodpoveda za, za vlastne povode rieky Guadalquivir. Ja e, však musím potvrdiť, že ide o problém principiálny alebo, alebo nejaký systémový. A e, v roku 2011 e, komisia sa vyjadrila, že v tejto veci tiež ide o nedostatok hydro, hydrologických plánov a neplnenia určitých podmienok, takže tu <clears throat> si myslím, že hovoríme o e, tej istej veci od prvej petície, od začiatku a tak tu ako aj v iných prípadoch, e, teda táto vec už je v súdnych rok, rukách, teda v rukách justície, takže ja by som navrhla, aby petícia bola nadalej otvorená, aby sa počkalo na výrok súdu a bolo by, dobre, ke, bolo by dobre, keby sme požiadali andalúskú vládu, alebo teda regionálne orgány o ďalšie informácie, o nejakú správu. A tým, že teraz vlastne sú, e, je vlastne Andalúzia tým príslušným orgánom, alebo ja neviem, kto bude teraz, či štát, alebo Andalúzia o tom rozhodovať. Merci. Ďakujem pani predsednička. Asi netreba byť úplne expertom, aby sme pochopili, akú katastrofu tu ide. Ja sa pripájam k tomu, čo tu zaznelo. Sú tu príliš mnohé také teňové tá, alebo temné zóny v tej správe a španská justícia by mala nar- e, využiť všetky svoje možnosti, teda možno až ústavný súd. A ja by som bol teda za to, aby tá petícia ostala otvorená, ale chcel by som tak globálne povedať, pretože tá séria petícií, ktoré sme tu videli a tie, ktoré tu ešte ostávajú, tie sú vlastne národným problémom v Španielsku. Samozrejme, poznám to mm, tam dosť dobre. Je to krajina, ktorá má skutočné problémy, ale nie je to preto, že by tam bol problém so suchom alebo nedostatkom vody, ale myslím, že tu môže komisia zohrať úlohu. Ako môže Európa pomôcť tejto krajine k tomu, aby mala globálnejšiu víziu, Eh, aby tam boli zainteresované všetky súčasné eh, strany, nielen eh, teda tá administratíva a správa, ale možno mimovládne organizácie, občianske a tak ďalej. Všetci, ktorí žijú vďaka tejto rieke, všetci by sa mali do toho zapojiť, pretože inak mm, to sa nikdy nezmení a tu má aj Európa svoju zodpovednosť. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz slovo dostane pán Ortiz López. Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa, ale naozaj nemám dosť času na to, aby som dovysvetlil toto naše stanovisko, by som chcel povedať, že v súčasnosti e, e, prísluší rieka Guadalquivir, alebo teda rozhodovanie o nej centrálnej vláde a preto e, táto naša petícia e, tá sa zameriava na tie hydrologické plány nielen v, prvom, v prvej vlne, ale aj v druhej vlne. My sme už delegácii na tomto prípade predložili e, informáciu, kde hovoríme, že týmto sa neporušuje len e, Európska smernica, ale e, že teda to vyhlásila aj Univerzita v Granade, sa narušuje e, ekologický systém jedného celého povedia, povodia a v júni, kedy majú byť hotové, teda kedy by mali byť hotové tie druhé, teda tá druhá vlna hydrologického plánu, tak eh, tam naďalej zostávajú tie veci, ktoré, alebo tie chyby, ktoré boli v tom prvom, tej prvej verzii. Takže ja by som chcel poprosiť eh, vás, člene, členov a členky výboru, aby ste, keď navštívite Španielsko, aby ste sa prišli pozrieť, aby ste získali presnú predstavu o probléme, o ktorom hovoríme. Thank you very much. Ďakujem pekne za pozvanie. To je veľmi milé, ale ubezpečujem vás, že na začiatku budúceho roka, keď pôjdeme na tú misiu zistovania faktov, tak určite nebudeme môcť ísť až do Granady. To by bolo geograficky príliš náročné, ale kto vie, samozrejme osoby jednotlivé môžu cestovať. E, takže môžete španielských kolegov aj pozvať, aby sa sami pozreli, alebo dokonca aj poslancov z iných krajín. No aj oni môžu využiť európsku mobilitu a zistiť sami v teréne, ako tá situácia vyzerá. Ale ubezpečujem vás, že výbor PETY e, to bude sledovať, e, keďže je to teraz už aj súdny prípad v Španielsku, tak navrhujem, aby tá petícia ostala otvorená až do vynesenia rozsudku. Musíme to teda sledovať až do konca. A mohli by sme napísať aj list e, andalúským orgánom, ako nahla pani Valina, aby sme im pripomenuli, že to skúma výbor pety. petičný výbor. E, aj to by mohol byť dobrý nápad. No, možno mm, zobrať na vedomie, že dnes sú tu s nami španielské orgány a budeme to brať veľmi bežne, be, vážne, budeme to sledovať až do rozhodnutia súdu a komisia ako strážkynia zmluv to určite tiež bude sledovať a poskytne nám aktuálne informácie, ako náhle ich bude mať. Dobre, môžeme to takto prijať, fajn, takže prejdeme na ďalší bod. Trošku sme sa omeškali. Ďalšia petícia samozrejme tiež španielská v mene asociácie e, správy hydrologických plánov Alto Guardiana, petícia 1957 z roku 2012. A Predkladateľ tu nie je, zastupuje ho Mariano Velasco Lisano. The floor is yours. Nech sa páči, máte slovo. And try to limit... A pokúste sa e, zmestiť do 5 minút. Muchísimas gracias, señora presidenta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. príjemné popoludne a ďakujem za to, že ste nám dovolili sa tu zúčastniť. Sme, e, zastupujem tu Mariano Velaska a um, chceli by sme odprezentovať našu petíciu uh, hydrologického plánu Alto Guadiana. My by sme chceli upozorniť na problém hospodárenia s vodou a plnenia alebo neplnenia rámcovej smernice o vode. Sú tu problémy, ktoré sú všeobecné pre všetky e, povodia nielen Španielska, ale celého Stredozemného mora a je tu, sú tu potom problémy špecifické, ktoré sa týkajú kontaminácie. Jeden veľký problém, ktorý máme, je e, ten, že plány povodia e, nezohľadňujú, respektíve nehľadajú riešenia problémov, ktoré sú evidentné, ktoré existujú a ak budeme predpokladať, že rámcová smernica e, o vodách vyžaduje zmenu e, nakladania s prostriedkami a s vodou. Ak, ak e, si toto neuvedomíme, tak potom všetky tie plány povodí môžeme napísať ako chceme a, a nič sa nezmení. V súčasnosti, alebo teda teraz chceme hovoriť o e, rieke Guadajana, ktorá je veľmi špecifická. Je to e, rieka svojou typológiou e, osobitá v celej Európe, je to unikát v celej Európe. Nie je spojená so žiadnymi horami, ale s podzemnými zásobami vody 23 a má mnoho, alebo teda je to, je to, je to, je to nádherná nádherný priestor, nádherná krajina, je to prírodný, prírodný chráň, prírodná chránená zóna a spada pod ochranu v smysle dohovoru Ramsar. Je to teda rieka osobitne krásna a mimoriadná a e, navyše súvisí s podzemnými zásobami vody. No a teraz, aký problém táto rieka má? Je tu jeden veľký pro... Ja... Táto rieka je, protiž, je totiž extrémne využívaná. No, ak si pozriete fotografie, tak e, dole je fotografia z 50. rokov, ktorú zhotovili Američania. Hore je fotografia z minulého roku. Ako vidíte, táto rieka, ktorá e, sa rodí v mokradiach, e, mizne, schne a v priebehu 30, možno 30 rokov sa tu vysušilo 30 tisíc hektárov. To foto, táto fotografia je veľmi jasná, to je, to je proces, ktorý sa tu deje, ktorý momentálne prebieha. A okrem toho, a tento problém, ktorý je naozaj vážny, ten e, nie je zohľadnený v plánoch povodia. Táto tabulka, ktorú tu teraz vidíme, tak v prvom stĺpci e, sú vody, je disponibilný objem vôd, čo zodpovedá ročnému doplňaniu podzemných zásob vôd. E, teda pra, e, užívateľom je pridelené nasledujúce množstvo, to je tento druhý, druhý stĺpec a z toho vyplýva, že keď sa pozriete, že e, je pridelený niekedy dvojnásobný a niekedy trojnásobný objem toho každoročného doplňania zásob a pozrieme sa napríklad na záplavovú oblasť e, tej, tohto povodia, tak eh, tu niekedy eh, tie pridelené eh, žiadosti alebo práva na využívanie vody sú 5-násobné oproti ročnému doplňaniu a znamená to, že sa vody v povode využívajú o mnoho viac a o mnoho rýchlejšie, než sa dokážu obnovovať v tomto prírodnom prostredí a to vedie k, porušovaniu, k narušaniu tohto prírodného obdia. No a ja ešte zdôrazním že tieto údaje, ktoré sú podstate nižšie než v tom prvom e, stĺpci, tak e, e, tu došlo k tomu, že tie dáta boli síce využité v hydrologickom pláne, ale boli zvýšené o 30 s tým, že malo ísť o suché obdobie. No a hodnoty, ktoré sa dostali sem, tak sú skreslené oproti realite a to je až škandalozne. Jednoducho objem vôd, ktorý je pridelovaný zavlažovateľom, tak e, je o mnoho väčší než e, to, než objem, ktorý dokáže tento zásobník vody, alebo teda táto podzemná zásobareň vody poskytnúť. Ide o e, rieku, ktorá predstavovala systém záplavových planí a toto je toto je dnes rieka, teda to je to, čo by sme mali nazývať riekou. Tak toto vyzerá, vyzeralo v roku 2009 na tejto tabuli. Nevidí, nevidíte to asi veľmi dobre, ale je to v priestore, ktoré je úplne suchý. Kedysi to bolo, kedysi tam bola rieka a v roku 2009 je to úplne suché. A toto e, sú steny, e, paženie, ktoré, mali, ktoré malo chrániť neviem už čo, proti vodám, ale suché na jednej a na druhej strane. Takže um, množstvo prameňov alebo, alebo studní, ktoré sú v tejto oblasti, uh, tu neestvuje žiadny systém, ktorý by obmedzoval či už počty alebo, alebo uh, čerpanie vody. Odhaduje sa, že tých uh, zdrojov, je tu možno 60-70 tisíc, nikto nevie, o koľko sa znižuje hladina spodnej vody, takže pre túto, pre túto rieku je dôležité to, že sa momentálne e, nad využíva objem vod, ktorý je tam k dispozícii, ale okrem toho je problémom veľká kontaminácia. V tejto oblasti je veľmi intenzívne polnospodárstvo, ktoré kontaminuje difúzným spôsobom e, v hornom toku to sú tie červeno označené oblasti e, vodu tejto rieky a je to teda kontaminácia spolnohospodárstva. To červenou tu vidíte e, zóny alebo to teda oblasti s najväčším rizikom kontaminácie a e, tu takisto ide o príklad či už difúznej, teda plošnej kontaminácie alebo bodovej kontaminácie. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz sa opäť obraciam na komisiu. Pán Rodriguez Romero. Ďakujem veľmi pekne. V tomto prípade pôvodná petícia hovorila o zrušení konzorcia, ktoré malo na starosti správu Horného toku Guadajany. V tomto prípade naše oznámenie, písomné oznámenie z roku 2014 eh, hovorí, že Nejde o porušenie e, komunitárnej legislatívy. Členské štáty majú právo moc rozhodovať o tom, aké nástroje využijú na splnenie cieľov, ktoré sú zakotvené v legislatíve o životnom prostredí. Avšak ak e, budeme vychádzať z obavy o prílišné využívanie e, zásob vod povodí Guadajany, tak je to problém veľmi významný a je to obava, ktorú zdieľame s vami a hovorili sme to už aj predtým na predchádzajúcich zasadnutiach. E, všetky tieto informácie, ktoré predložili predkladateľa tejto petície v tejto prezentácii, sme, teda ich poznáme. Je to súčasť tejto horizontálnej, horizontálnej analýzy, ktorú, ktorá sa realizovala a ktorej cieľom bolo posúdiť implementáciu rámcovej smernice o vodách v Španielsku. Takisto sme komunikovali s, so španielskými orgánmi a snažili sme sa zistiť podrobnosti práve o tejto oblasti Horného toku Guadajany. Aj, to, aj, aj vzhľadom k tomu, že je tam, sú tam oblasti chránené, e, chránené zákonom a dostali sme e, pomerne podrobné informácie o úrovni využívania, o teda dostali sme zdôvodnenie výpočtov, e, o ktorých hovorí aj e, navrhovateľ a e, otázka počítadiel a zásob podzemných vôd takisto je veľmi dôležitá, pretože podľa nášho zoznamu tém, ktoré je treba riešiť, to sem určite patrí a my sme e, nastojili na tom, aby španielské orgány zaviedli príslušné mechanizmy kontroly na to, aby, sa, aby, aby boli známe reálne množstva e, čerpanej vody a aby bola známa reálna hladina alebo teda množstvo zdrojov, v tomto prípade vody, ktorá je k dispozícii. A takisto sme sme nastojili na to, aby, aby povolený odber alebo čerpanie zodpovedalo reálnemu množstvu, tak aby to množstvo zostalo udržateľné. Very much and thank you for... Ďakujem pekne a ďakujem za vašu stručnosť a presnosť a vecnosť v reakcii na túto petíciu. A teraz zase slovo pani Ajuso. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja eh, si myslím, že je treba eh, povedať, že ako Španielsko vyťažujeme tento výbor <laughs> dostatočne, eh, ale v tomto prípade musím povedať, že tie informácie sú naozaj, alebo teda pôsobia naozaj katastroficky. Už 20 rokov, už pred 20 rokmi vláda, a ja teda, aby ste nehovorili, že hovorím stále zle o vláde, ale vláda začala pod, e, podnikať opatrenia na to, aby sa riešila otázka týchto, týchto e, vrtov alebo studní a e, rieš, začala sa riešiť aj otázka súch a spomínali sa aj počítadlá, teda vodomery a v tomto prípade, kedy v minulom roku v tejto oblasti boli pomerne veľké dažde, tak sme mohli vidieť, ako to vyzerá, keď tam je tej vody naozaj dosť, lebo to je to krajina skutočne nádherná. Ale e, je tu, je tu e, problém s tým, že sa tu pestuje napríklad kukurica, ktorá vyžaduje veľa vody a e, fakt je, že petícia nespomínala jednu vec. Petícia E, namieta proti tomu, že vláda zaviedla osobitný plán pre horný tok Guadajany a že nie je možné garantovať e, množstva, ktoré sú tam zakotvené. A tento plán bol dohodnutý širokou väčšinou. Nie je to práca jedného človeka, ide o konzorcium, ale ono E, nemá právomoc rozhodovať o, celej, o celom povodí, len o hornom povodí a preto e, uplatnenie hydrologického plánu a uplatňovanie hydrologického plánu to by nemalo byť vecou e, len nejakého konzorcia. Táto stiažnosť alebo petícia hovorí o konzorciu a tu to je treba uzavrieť, pretože my nehovoríme, alebo teda je tu samozrejme tá otázka zavlažovania, využívania spodných vod a E, teda tam nie je relevantné, či to konzorcium bolo rozpustené alebo nebolo. Ďakujem. A čo sa týka, že ste otvorená prenosu petičného výboru do Španielska, kto by bol proti vzhľadom na tú sivú obohu tu v Bruseli? To by bolo pekné, keby sme občas aj slnko videli na pár dní. A nikto už nežiadal slovo nikto. Takže slovo dostane náspäť predkladateľka petícia. Petície veľmi e, stručne, keby ste sa mohli viedriť k e, predlženiu rozsahu alebo rozšíreniu rozsahu e, tej pôvodnej petície, čo pani Ajuso videla online, sme si to tešili, takže nie, je to, nie sú to najnovšie informácie a vaša prezentácia sa vlastne netýka rozsahu pôvodnej petície. Ďakujem veľmi pekne je pravda, že táto petícia, keď bola predložená, tak bola predložená preto, lebo ten osobitný plán pre e, horné povodie Guadajany bol nástroj, ktorý e, mal e, nakúpiť právo na využívanie vody a mal tento problém vyriešiť. A je to nástroj, ktorý má istý zmysel a cieľ by bol v tom, že by sa vypracoval nejaký presnejší plán na využívanie vôd, ale aj kvôli hospodárskej situácii e, v Španielsku, kedy vlastne e, došlo k uzavretiu týchto plánov, aj kvôli tomu, že vznikali tie problémy, o ktorých som hovorila, e, sme sa rozhodli tú petíciu zanechať tak, uzavrieť, pretože ten nástroj bol bol vlastne zrušený a teraz keď e, máme pred sebou tie čísla o e, zásobe podzemných vod, tak e, sme v inej epoche. Ten, ten, tie zrážky boli naozaj mimoriadné od roku 2009 až do roku 2012, ale tento rok napriek tomu nebol taký dobrý ako predchádzajúci rok z hľadiska zrážok a problém naďalej existuje, pretože v tej tabulke, ktorú som vám ukázala, ten, ten problém je viditeľný a nadalej platí. OK. Dobre. Uh, takže mm, od kolegov e, vlastne mám takú spätnú väzbu, že ten pôvodný rozsah petície už nie je presný a teda mali sme tu návrh na uzavretie tejto petície, čo sme mohli urobiť a zároveň um, môžeme poslať list s najaktuálnejšími informáciami z výboru dotknutým orgánom, informujúcich o tom, že sme sa na to pozreli a že je vždy možné podať novú petíciu s rozšírnym rozsahom posobnosti. Mohli by sme takto postupovať? Môžeme sa takto dohodnúť? Pán Marta, váš návrh je zaujímavý, no myslím si, že Ehm, riešime to, týmto problém formy a nie obsahu. Treba možno viac sa vynotlať na tie španielské orgány, aby zobrali do úvahy environmentálne a ekologické dopady, ale súhlasím s vašim návrhom. Ďakujem pekne. Dobre, takže môžeme postúpiť takto. Napíšeme eh, list, eh, trošku to eh, odôvodníme a tým petíciu uzatvoríme. No a ak tie problémy pretrvajú, tak je tu vždy možnosť podania novej petície s rozšíreným rozsahom pôsobnosti, to, čo ešte nebolo v tej pôvodnej petícii. Takže môžeme takto postupovať. Ďakujem pekne a prejdeme ďalej na bod 10. To je 0459 z roku 2011 a týka sa to vody z rieke Tacho, ktorá sa vlieva do rieky Segura a týka sa to aj štruktúry potruby. Petic, pred, predkáža petície tu nie je, takže dávam slovo priamo komisii. Ak tu ešte ste a ak nemáte pocit, že potrebujete prestávku, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Budem stručný. Chcel som spomenúť oznámenie. tá petícia podľa nás e, sa vzťahuje na niečo, čo nie je v tom e, hydrologickom pláne Segura, takže nemáme k tomu, čo by sme mohli dodať. Ďakujem. Dobre, podľa informácií, ktoré má komisia, bol tento e, projekt zrušený a toto oznámenie e, teda predkladatelia petície dostali tento rok e, so žiadosťou o pripomienky. Nedostali sme žiadnu spätnú väzbu na sekretariáte, takže navrhujem jednoducho tú petíciu zavrieť. Môžeme? Výborne. Takže teraz sa e, už hýbeme vpred a už nezaostávame za harmonogramom. Prejdeme na bod 11, to je 0921 lomeno 2014 proti Balársk, teda hydrologickom plánu Balárskych ostrovov. Predkladateľ je tu, teda predkladateľka Maria Eugenia Prieto Ruiz. Nech sa páči, môžete sa opäť ujať slova a je to tentokrát na inú tému. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Veľmi sa ospravedlňujeme, ak vás už trošku nudíme s otázkami vody v Španielsku, ale máme mnoho povodí, kde sú problémy. Kolegovia z Balárskych ostrovov ma požiadali, aby som situáciu vysvetlila. Máme tam témy, ako je znečistenie, nadmerné využívanie a ten plán správy povodia nerieši problémy, na Balearských ostrovoch. Balearské ostrovy sa potýkajú s problémom nadmerného využívania a e, pripájajú sa k tomu aj ďalšie problémy. Tuto je mapa nadmerného využívania sa eh, teda, keď dochádza k tomu nadmernému vyžovaniu, tak je to nazadnené oranžovou alebo červenou farbou. Takže je to najmä na južnej časti ostrovov. Voda sa teda extrahuje na úrovni 150% toho, čo tam e, do toho vstupuje. Nie sú tam žiadne merače, ani žiadne iné kontroly, žiadny monitoring. Legislatíva sa zdá byť trošku laxná, pokiaľ ide o vrty a odhadom 60 tisíc studní e, je na Malorke a Legislatíva je stále menej prísna v tejto otázke nových studní. Legislatíva tiež zmenila parametre týkajúce sa studní e, teda v akej vzdialenosti môžu byť studne od seba, čiže tých studní je stále viac a stále bližšie k sebe. Priemerná studňa má hĺbku 70 metrov a poviem ešte niečo o tých problémoch, ktoré spôsobujú tieto studne. Balneárske ostrovy stoja pred obrovským problémom týkajúcim sa, týkajúcim sa stavu vody, teda je tam množstvo znečistenia a to znečistenie dosiahlo neočakávané úrovne 17 mg na liter sa považuje za znečistenie a priemer je 200 mg na liter. Čo to znamená? Znamená to, že všetka naša voda je kontaminovaná. Sú tam nitráty v polnohospodárských oblastiach. To sú tie najviac znečistené oblasti. Čiže tá Polnohospodárska pôda je najznečistenejšia a je to Malorka ako najväčší ostrov, ktorá najviac trpí. A máme tu ďalší problém a síce, že stále viac soli sa dostáva do tých vodných horizontov a voda je viac slaná. Ako to môžeme riešiť? bola tu, boli tu návrhy, napríklad petícia vypracovať najlepšiu prax, čo by bolo potom povinné. No a všetky priemyselné podniky by to museli dodržiavať. Avšak v praxi sa to nestalo realitou. Ukážem vám fotografie na ilustráciu rozsahu znečistenia E, ukážem vám jaskyňu v južnej časti Malorky. To je tá žltá oblasť. Všetko tam je voda. Väčšinou vlastne sladká voda a končí v takej nádrži sladkej vody, Speleológovia boli v tej jaskyni a zistili, že spodná vrstva je plná organického materiálu a špiny. To sú stalaktity, ale tie sú vlastne zo špiny. Vznikli zo znečistenia. A potápači, ktorí tam e, vošli do tej jaskyne, našli aj stalagmity, a opäť veľmi špinavé. Takže toto je jeden z problémov, ktoré máme na Baleárskych ostrovoch a ten a, plán spravy povodia nepredkladá žiadne riešenia. Toto je nárast slanosti, je tam teda zásadný nárast. A na tomto grafe vidíte, ako v jednom tom vrte alebo v jednej studni sa zvýšil obsah soli za posledných 10 rokov. Ďakujem, predsednička. Hovorí, slovo dostane opäť pán Rodríguez Romero a keďže sekretár petičného výboru nedostal žiadne písne, písomné oznámenie, toto je dosť nedávna petícia, plne závisíme teda od vašeho ústneho vystúpenia. Nech sa páči, máte slovo. Eh, Ďakujem veľmi pekne. V tejto petícii sa znova hovorí o problémoch, ktoré boli identifikované ako štruktúrne problémy v Španielsku, teda potreba zvýšenia a skvalitnenia kontrol čerpania vôd, teda na to, aby sa zabránilo nadmernému využívaniu podzemných vôd. Takisto E, problematika kontaminácie zásob pitnej vody. No a predbežná, predbežná analýza e, druhej verzie hydrologického plánu ukazuje, že veľa z týchto problémov zostáva aj v tejto druhej verzii. A preto e, by som povedal, že tento nový plán pre Baleári komisii robí vrázky na čele a E, plán teda vypracoval Národný, Národná rada pre vodu. E, teda absentuje tu najmä e, kontrola čerpania vôd, pitnej vody. Tu hovoríme o koncesiách, ktoré by mali byť naviazané na reálne množstva, reálne objemy. Ďalej je potrebné konsolidovať súčasnú situáciu nadmerného využívania, ale tento systém nie je realizovaný v súlade so smernicou o vodách. Je potrebné zaviesť opatrenia, ktoré budú jasné a dostatočne dôrazné na to, aby čerpanie neprekračovalo, eh, neprekračovalo reálne objemy zásob pitnej vody v akviferoch. Eh, čerpanie vody som takisto spomenul vo svojom úvodnom príspevku, by mal byť, by malo byť predmetom určitej cenovej politiky, kde do ceny vody by mali byť zahrnuté ekologické náklady a to vrátanie e, vlastného čerpania vody pre zavlažovanie polnohospodármi. A plány pre povodia by mali zahrňať aj opatrenia e, na kontrolu čerpania vod a mali by takisto zahrňať určitý mechanizmus plánovania a riadenia využívania vod. A toto je vec, ktorú komisia neustále zdôrazňuje v našej komunikácii so španielskými orgánmi, takže je to vec, na ktorú určite nezabúdame. Thank you very much. Mrs. Valina. Ďakujem, pani Valina. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcela povedať, že v podstate mali by sme nechať túto petíciu otvorenú. Ak áno, tak očakávame správu a je to otázka akési regularizácie situácie v pláne, čiže necháme petíciu otvorenú, budeme očakávať správu. Thank you very much and I see no objection. Ďakujem a nevidím výhrady ostatných. Takže presne toto by som chcela navrhnúť. Je to nová petícia, necháme ju otvorenú. Európska komisia má určité obavy zo situácie týkajúce sa plánu pre Baleárske ostrovy, takže potrebujeme vidieť jasné opatrenia, aby sme zachovali ekosystémy, takže ostane to otvorené a počkáme na ďalšie informácie, konkrétne informácie od komisie. Pani Ajuso, prepašte, nevidela som vás. No, es, es muy brevemente, señora presidenta. Len veľmi stručne, pani predsednička. Ja by som chcela poprosiť, aby, ste, aby sme požiadali znova predkladateľov, aby Eh, tú tému petície formulovali správne. Tu eh, tá petícia je vlastne sťažnosť, ale a, a to na to, že neboli že nebolo, nebola zapojená verejnosť do zostavovania plánu a preto eh, by som chcela povedať, že dvakrát boli predložené informácie verejne a preto nie je celkom... Je pravda, že sa nehovorilo, že nebola komunikácia, ale, ale nie, že neboli poskytnuté informácie verejnosti. Boli poskytnuté dvakrát, že by som poprosila predkladateľov rovnako ako v prípade toho konzorcia pre auto Guadianu, e, aby téma petície alebo názov petície bol, bola zmenená. A tiež by som chcela e, poprosiť komisiu, aby mi jej zástupca povedal alebo poskytol informácie, nejaké odborné informácie o e, prepojení Eh, rieky Granada, teda o odvedení vôd, teda či, eh, či sú nejaké informácie